Good morning, colleague. Dobré ráno, kolegovia. Začíname dnešnú rannejšiu schôdzu o e, rozprave, ktorá nadvezuje na udalosti v Paríži 13. novembra za prítomnosti predsedníctva rady. Na našej poslednej schôdzi sme sa už dosť rozsiahlo venovali tejto téme a tiež v rámci mimoriadnej rady pre vnútro z 20. novembra. Veľmi nás teší, že tu môžeme privítať aj luxemburské predsedníctvo a tiež môžeme potom pokračovať v diskusii s pánom De Kirkopom, ktorý je koordinátorom EÚ pre boj proti terorizmu, ktorý o malú chvíľu tiež príde medzi nás. Dám teda slovo luxemburskému predsedníctvu, aby nás informovala, informovalo o priebehu rady pre e, vnútro a taktiež nás bude informovať o aktuálnych krokoch, ktoré sa prijímajú v nadväznosti na tieto útoky v Paríži. A potom e, dáme slovo aj komisii. Tiež sa bude diskutovať o boji proti terorizmu napríklad za účasť Interpolu a Europolu aj na najbližších schôdzach. Dávam teraz slovo pánovi Raulovi Uberekenovi za luxemburské predsedníctvo. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem za to, že dávate predsedníctvu možnosť krátko si vám priblížiť mm, body, ktoré vyplynuli zo zasadnutia Rady pre vnútro z 20. novembra. Ešte predtým, ako sa začne vyjadrovať podrobnostiam, chcel by som najskôr zdôrazniť že aj rada vyjadrila svoju sústrasť týždeň po um, týchto udalostiach. Táto rada teda mala byť akýmsi prejavom solidarity Európskej únie s Francúzskom a tiež to mal byť prejav jednoty Európskej únie z oči oči týmto hrozným činom. V tomto kontexte by som tiež chcel zdôrazniť, že rada sa nie len e, zišla na úrovni ministrov vnútra, ale tiež na úrovni ministrov spravodlivosti. Myslím, že aj toto bol veľmi e, dôležitý signál, ktorý dokazuje, že tieto odvetvia štátnej správy e, veľmi úzko spolupracujú v tomto veľmi dôležitom boji proti terorizmu. Rada schválila dve skupiny záverov. A tie tá prvá skupina sa venuje boju proti terorizmu samotnému. Tieto závery mm, obsahujú viacero rôznych e, opatrení, niektoré sú už dobre známe, ale najmä kladú dôraz na potrebné plnenie krokov, ktoré už Európska únia schválila. Prvý bod, na ktorom sa ministri dohodli, je čo najskoršie schválenie smernice o systéme PNR na Európskej úrovni pri príležitosti večere. Ministri diskutovali aj s vašim predsedom na túto tému. Ďalšia oblasť, ktorej sa um, venujú, sú strelné zbranie, ich eh, kontrola. Ministri ocenili schválenie výkonného opatrenia e, spoločného charakteru vo veci neutralizácie. Tu nás teší, že komisia už predložila návrh, ktorý sa zaoberá revíziou príslušnej smernice o strelných zbraniach. E, celkom iste sa k tomu ešte vyjadrí aj komisia. A ďalej, pokiaľ ide o posilnenie kontrol na vonkajších hraniciach, ministri sa zaviazali modernizovať do marca 2016 eh, systém hraničných kontrol na vonkajších hraniciach, najmä eh, pokiaľ ide o prepojenia databáz, najmä v prípade Interpolu. V kontexte utečeneckej krízy eh, sa dohodli ministri zvýšiť bezpečnostné kontroly a vykonávať ich systematicky E, najmä pri vstupe do EU, najmä pri overovaniach e, využívania už existujúcich údajov z databáz e, tiež vychádzajú z Interpolu. Okrem toho ministri v kontexte týchto hraničných kontrol zdôraznili opäť, že považujú za dôležité v prípade potreby vyslať zásahové jednotky Frontexu a to veľmi rýchlo v prípade potreby. Ďalej ministri vyzvali komisiu, aby revidovala kódex šengenských hraníc, aby sa dalo lepšie zamerať na osoby odchádzajúce z EÚ. Okrem toho, ministri hovorili o výmene informácií, taktiež o tom, aby ministri um, zaistili, aby národné vlády uvádzali do systému CIS-2 informácie o predpokladaných zahraničných bojovníkoch, aby tieto osoby mohli byť identifikované čo najskôr, len čo sa vrátia späť do EÚ. Okrem toho sa ministri ešte zaviazali čo najskôr e, zaviesť do praxe Európskej aký okrem toho ministri ešte ocenili, že Europol spustí svoje Európske centrum boja proti terorizmu. Myslím, že pán Wainwright, riaditeľ Europolu, už vám o tom povedal niečo podrobnejšie minulý týždeň. Chcel by som v tejto oblasti ešte zdôrazniť výmenu informácií teda respektíve chcel by som zdôrazniť, že v tejto veci výmeny informácií naozaj panovala jednota v celej sále, že okamžite by sa mali začať plnej miere využívať nástroje, ktoré sú v dispozícii. Predsedníctvo sa zaviazalo najmä už e, tento týždeň sa tejto veci angažovať e, a teda v piatok e, sa tomu budú veľmi podrobne ministri venovať, budú diskutovať o plnení jednotlivých bodov, aký, ktoré už máme k dispozícii vo veci výmeny informácií Rada sa ďalej venovala financovaniu terorizmu, ako aj e, významu oddelenia e, pre detekovanie financovania terorizmu. A tiež e, sa hovorilo o posilnení harmonizovaní kompetencií tejto jednotky, ktorá sa venuje vyšetrovaniu financovania terorizmu. Okrem toho by komisia mala čo najskôr e, predložiť revíziu e, trestného kodexu v boji proti terorizmu a to aj preto, aby sa do legislatívy EÚ transponoval dodatkový e, protokol z dohovoru o boji proti terorizmu Rady Európy. Okrem toho, ministri vyzvali komisiu, aby zrýchlila proces schvaľovania informačného systému v prípade um, e, súdnych prípadov, najmä čo sa týka osôb pochádzajúcich z tretich krajín, ktoré sa snažia e, vojsť na územie EÚ. Okrem toho, ešte minister schválili e, druhý súbor záverov, ktoré sa zameriavajú na radikalizáciu. Myslím si, že práve tu komisia spolu s predsedníctvom e, zorganizovala už veľké kolokvium v októbri. E, taktiež sa tu e, zohľadňuje úsilie Európskeho parlamentu v tejto oblasti, najmä v kontexte správy pani Daty. Myslím, že v tejto súvislosti je dôležité konať spoločne na úrovni celej EÚ, aj keď vieme, že v tejto oblasti podstate sa musia ujať e, iniciatívy najmä členské štáty, pretože tam je práve priama zodpovednosť e, na úrovni členských štátov, ale to nebráni tomu, aby sa tiež e, veci pohli veľmi výrazne aj na úrovni EU, čo sa týka výmieny informácií, tiež informácií o financovaní a tiež um, vysledovanie jednotlivých jednotiek, ktoré sú potenciálnym zdrojom týchto radikalizácií. Toľko teda k týmto preventívnym krokom boja proti terorizmu. Pán predseda, toľko v krátkosti tie podstatné body, ktoré vyplynuli e, z zasadnutia Rady pre vnútro a spravodlivosť z minulého týždňa po útokoch v Paríži. Ďakujeme pekne. Teraz dáme slovo hneď pánovi Dekerkov, aby informoval náš výbor o protiteroristických opatreniach po útokoch v Paríži. Ďakujem. Pokúsim sa byť e, stručný. Predsedníctvo už dosť podrobne e, spomenulo kroky, ktoré boli schválené po týchto parížských útokoch. Možno by sa zaviedli niektorým bodom trochu podrobnejšie. E, nedávne udalosti nielen v Paríži, ale aj v Ankare pri ktorých prišlo život viac ako 100 ľudí a taktiež na Sinaji 230 alebo 40 v Bejrute, a taktiež 450 v Paríži a v Tunisku minulý týždeň. Toto všetko naznačuje, že nastala zmena stratégie Daešu. Doposiaľ sa sústredovali na budovanie kalifátu, necielili priamo na členov koalície a teraz na týchto členov koalície e, cieľia. Daesh eh, sa vždy snažil eh, dokazovať víťazstvo, eh, je to ich stratégia, týmto chcú prilákať nových bojovníkov, získať nové peniaze. A v tomto prípade tlak koalície autoky, doterajšie nestačia, ale prejavili sa už priamo v Rake a možno to ich núti hľadať pomoc v zahraničí. Európa teraz čeli trom hlavným zložitým výzvam. Po prvé, Európsky parlament, Rada aj komisia musia spoločne občanom preukázať, že sme schopní e, zajistiť ich bezpečnosť. Ďalej, druhá výzva spočíva v tom, že musíme robiť všetko preto, aby sme zachovali jeden z najväčších výdobytkov procesu integrácia, síce voľný pohyb osôb a Schengen. No a po tretie, e, tiež z toho istého súdka, akýmkoľvek spôsobom predísť tomu, aby sa migrácia e, spájala a dávala do súvislosti s terorizmom, to by bolo veľmi škodlivé spojenie. To si bude vyžadovať odhodlanie, praktický prístup a tiež e, e, konkrétne kroky, nie len dokumenty na papieri, ale konkrétne kroky v praxi. A tomuto sa venovali predsedníctvo rada a komisia v posledných týždňoch a mesiacoch. Možno si spomínate, že rámec, z ktorého vychádzame, je vyhlásenie e, premiérov a predsedov z 12. februára po parížských útokoch na Charlie Hebdo ehm, supermarket ehm, Kašer v Paríži. A to si bude vyžadovať od všetkých na úsilie v troch hlavných e, oblastiach. Poprvé represívne reakcie, to už e, kolega veľmi dobre popísal ešte z toho však počiarkujem niektoré aspekty, teda preventívne kroky a externé kroky, aby sme o mnoho viac um, zaangažovali naše priame susedstvo, um, okrem iného krajín Západného Balkánu a Turecko aj do tohto procesu. Viedím sa neskôr k tým represívnym reakciám, ak dovolíte. Na tomto stretnutí rady, a uvádza to sa aj v mojej správe, ktorú pravidelne zasielam aj vášmu výboru, E, okolo stola e, v priebehu rokovaní bola nálada taká, že opatrenia, ktoré sú už schválené, e, sa budú musieť plniť o mnoho rýchlejšie a jednoznačnejšie v praxi už mnoho opatrení bolo schválených. A jadrom týchto opatrení sú najmä dva aspekty, či členské štáty poskytujú relevantné um, údaje do existujúcich databáz a či sa v plnej miere tieto databázy využívajú. A druhá vec je, či sme dostatočne efektívni v našich krokoch na vonkajších hraniciach. Keď si uvedomíme to, čo sa udialo v Paríži, musíme uznať, že zrejme odpoveď nie je na 100% áno. Teda na rade minulý piatok, ale aj na budúci piatok prebehne skutočná konfrontácia a na základe ktorej potom vyhodnotíme, do akej miery naozaj tieto členské štáty poskytujú údaje do týchto databáz, či majú dostatočné technické vybavenie, či majú čítačky pasov a tak ďalej. Najrelevantnejšie um, databázy, e, čo je najlepší politický nástroj, ktorý máme, je Schengenský informačný systém. V každom prípade to bude vyžadovať, aby všetci všetky subjekty eh, poskytovali dostatočné údaje do tohto systému CIS, eh, aby do tohto systému databáz sa vkladali všetky informácie, ktoré majú o zahraničných bojovníkoch do tohto šengenského informačného systému. Niektoré členské štáty eh, vynakladajú veľké úsilie aj na základe článku 36.3 Um, ale niektoré to zamietajú práve za zvolaním sa na otázky národnej bezpečnosti. To sa týka aj Interpolu. Je naozaj mimoriadne dôležité, aby na vonkajších hraniciach v prípade overovania um, bezpečnosti jedna kontrola sa musí týkať aj toho, či daný pas nie je obsahom databázy Interpolu o ukradnutých eh, alebo stratených pasoch. To je najlepšia databáza na svete o všetkých falšovaných cestovných dokumentoch eh, a tieto kontroly musia prebiehať systematicky. No a tretí krok sa týka toho, aby všetci hráči v plnej miere využívali Europol eh, aj s vytvorením ECTC. To je platforma, ktorú chceme v plnej miere využívať a chceme ju rozvíjať aj do budúcna, pretože vďaka tomu vznikne možnosť mobilizovať rôzne nástroje syna, tá bude um, sieťou na výmenu dôvodnej informácií, taktiež informačný systém letiské, tiež rôzne miesta zamerania. Netýka sa to len cestujúcich, týka sa to aj zbraní, obchodovania s ľuďmi a tak ďalej. A ďalej eh, TCP toto je naďalej veľmi um, účinný nástroj. Predpokladám, že riaditeľ Europolu možno naznačil, že pri príležitosti parížských útokov poskytli Francúzom dosť rozsiahle informácie, ktoré súvisia so systémom TFTP. Ďalej sú tu aj rôzne iné nové nástroje, ako napríklad Európska jednotka pre kontrolu internetu, taktiež boj proti radikalizácii na internete, taktiež eh, v súvislosti s mm, boju proti obchodovne s ľuďmi. My chceme, aby sa tieto nástroje využívali o mnoho viac na úrovni členských štátov ešte možno dve doplnenia, ak dovolíte. Jeden, jedno doplnenie je už v podstate úplne e, zbytočné, pretože sa už opakovalo toľkokrát, že hádam ani nie je potrebné opäť opakovať, že musíme mať e, účinne fungujúci systém PNR a ešte úplne posledná veta z februárov stretnutia premiérov a predsedov, kde sa vyzývajú bezpečnostné služby, aby posilnili svoju spoluprácu a o toto sa naozaj jasná, že nielen od februára, už celé roky, ale najmä tento rok protiteroristická skupina, ktorá pôsobí mimo rámca EÚ, a to je na základe zmluvy, dosť výrazne e, zintenzívnila svoju výmenu informácií, taktiež e, spoločné analýzy a rôzne iné kroky. Čo sa týka externých hraníc, e, už tu Raúl spomenul väčšinu z toho, čo stojí za spomenutie. Ja chcem oceniť jednu konkrétnu zmenu a síce došlo k veľmi výraznému vylepšeniu v tom, že je tu snaha zjednotiť dve veľké oblasti, ktoré doposiaľ neboli dostatočne zjednotené. V istom zmysle e, trpíme akýmsi prípadom inštitucionálnej schizofrénie. Už 15 rokov totiž e, rozvíjame náš systém riadenia hraníc, e, azylu a presťahovalectva na základe zmluvy a vychádzajú z prvého piliera, z metódy spoločenstva, ale taktiež na základe iných právnych základov, na základe iných zmluv. A v skutočnosti e, sme dosť ťažili prepojenie týchto dvoch e, svetov, tak povediac. Mali by sme teda na hraniciach e, riadiť aj pristahovalecké toky, ale zároveň poskytovať dostatočnú bezpečnosť. Musíme zaistiť, aby Frontex pri zhromažďovaní relevantných údajov v Stredozemnom mori taktiež pri pohovoroch eh, so žiadateľmi o azyl majú už množstvo informácií, ktoré by nám pomohli v boji proti prevádzactvu a organizovanému zločinu v súvislosti s terorizmom. Tento proces eh, teraz eh, pomaly prebieha. Ministri žiadajú Europol a Frontex, aby si od 1. januára začali vymieňať informácie. Ak teda bude poskytnuté stanovisko k tejto dohode o spolupráci. Ministri sa dohodli na tom, že e, vyšľú viac policajných e, úradníkov e, na pomoc Europolu priamo na tieto zachytné miesta, na hotspoty, aby tieto kontroly prebiehali systematickejšie. Dohodli sa tiež na tom, že tí, ktorí čelia masívnemu prítoku pristahovalcov v prípade potreby dostanú k dispozícii potrebné elektronické nástroje, teda čítačky, cestovných pasov, e, elektronické prepojenie s Interpolom a tak ďalej. Toto všetko je dôležité, pretože to predstavuje dosť výraznú zmenu oproti minulosti. Isté, že musíme to robiť pri plnom dodržiavaní právneho základu e, a s istými obmedzeniami. Nechceme samozrejme zasahovať do rôznych politických oblastí, nechceme nejako e, kombinovať otázky azylu a zločinu, to v žiadnom prípade, ale mali by sme zaujať praktický prístup. Druhý aspekt, o ktorom hovoril Raúl, to je reakcia súdov. Komisia, ja predpokladám, aj kolegovia budú o tom hovoriť. Tu ide o návrh modifikácie rámcového rozhodnutia o boju proti terorizmu, čiže kolektívne naplniť uznesenie 2178, ale tam je veľmi veľa ďalších aspektov, ktoré sa týkajú oblasti súdov. Digitálne dôkazy. Je fajn povedať, že e, pôjdu všetci navrátilci do väzenia, ale pokiaľ nemáte náležité dôkazy, tak sa vám to nepodarí. Nepodarí sa vám obviniť tieto osoby. V rámci právneho štátu musíme mať v rukách potrebné dôkazy my nie sme prítomní v Sýrii, nepracujeme s Asadovým režimom, teda často naše dôkazy vychádzajú len zo sledovania e-mailov napríklad, zachytávania komunikácie, ale to nie je vôbec jednoduché, pretože digitálne dôkazy sú niekde v Spojených štátoch, ale my jednoducho nedokážeme čakať 8 mesiacov na to, keď sa nám e, podarí získať e, takéto dôkazy predsedníctvo už e, začalo na tomto pracovať a nadchádzajúce holandské predsedníctvo bude v tom pokračovať. To je nesmierne dôležité. Bude musieť prebehnúť diskusia s americkou vládou, s internetovými spoločnosťami. Jednoducho musíme pokročiť. Ďalej, rehabilitácia. To je ďalší aspekt. Vítam konferenciu, ktorú zorganizovalo predsedníctvo pani Jourová s ministrami spravodlivosti. Potrebujeme robustný program rehabilitácie. Na tomto poli sme nepokročili skrátka. Treba hľadať alternatívy uväznenia, alternatívy e, súdnych konaní pre tých, ktorí sa naozaj chcú vrátiť do normálneho života, ktorí nemajú krv na rukách. Nemáme nemáme k dispozícii dera- deradikalizačný program vo väzenia, vo väzniciach. Ja nenavrhujem, aby sme tak urobili, ale teda len pre nich, ale v záujme nás všetkých. Takže toľko. Ja predpokladám, že Olivie sa ešte vyjadrí aj k nedávnemu vývoju na komisii, pokiaľ ide o radikalizačné siete, a súvisiace centrum, centrum excelentnosti, ktoré má sledovať tieto siete a čoraz viac tretich štátov nás žiada o pomoc v tejto oblasti a kolegovia si želajú, aby sa zintenzívnila práca na tomto poli. To sa týka ďalšej iniciatívy komisie to je poradný tím pre strategickú spoluprácu, strategickú komunikáciu. Tento tím zaznamenal úspech, pomohol minimálne polovici členských štátov, aby si mohli nakoncipovať strategickejšiu komunikáciu a aby sa snažili nejakým spôsobom bojovať proti rétorike Daešu a radikálov. Čiže túto iniciatívu budeme ďalej posilňovať. Ďalšou in- iniciatívou je fórum s internetovými spoločnosťami. Pán komisár Avramopoulos organizuje v vo štvrtok večer je to, myslím, spúšťa sa počas zasadnutia toto fórum, je to nesmierne dôležité Malo by sa dohodnúť, akým spôsobom, alebo teda akým spôsobom sa budú riešiť web stránky a akým spôsobom budeme vytvárať protiretoriku proti týmto radikálnym web stránkam a tak ďalej. Keď ste si čítali vyhlásenie z februára, tak e, tam sa hovorilo o e, zapracovania e, protiradikalizácie do mnohých politík a komisia práve pr- pracuje aj týmto smerom. Ja myslím, pán Navračič čo skoro zverejní oznámenie k tejto téme. Ja som za to, aby sme spustili vlajkový projekt. Mám na mysli niečo, ako pán prezident Obama urobil, keď spustil program na virtuálnu výmenu. Čiže ide o, výmen, ide o využitie internetu na prepojenie Američanov na vzdelávacie účely. Čiže je výborné, že takýmto spôsobom sa môžu poprepájať, a prečo by sme takýmto nie, takéto niečo nemohli urobiť aj u nás. A ešte potom tá rehabilitácia, o ktorej som hovoril, no a ešte tá práca na vonok, pani Mogherini pracuje intenzívne na posilnení spolupráce s krajinami v oblasti Stredozemného mora, spolupracuje sa intenzívnejšie s Tuniskom. To, ten prístup je nový, chceme pracovať spoločne, komisia EEAS, chceme zmobilizovať finančné programy, aby sme vybudovali kapacity týchto krajín, aby mohli čeliť mnohým výzvam a aby mohli um, vyvážene reagovať. To isté prebieha s Jordánskom, Tureckom, Marokom a tak ďalej Nasadili sme do siedmých krajín mena e, našich ataše a budeme pracovať aj na bezpečnosti e, leteckej prevádzky. Budeme sa venovať aj financovaniu turizmu a tak ďalej. Čiže ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pán Dekerchové, nech sa páči za komisiu. Ďakujem veľmi pekne. Ja nebudem opakovať to, čo už kolegovia uviedli, možno, že len podrobnejšie k tomu, čo sa navrhlo a k tomu, čo sa v nadchádzajúcich dňoch či týždňoch navrhne. Žil hovoril o Centre excelentnosti, to funguje od oktobra. Centrum sa samozrejme rozšíri, bude mať stálych zamestnancov a budú fungovať aj pracovné skupiny, napríklad k vzdelávaniu, k rodinám, k novým komunitám a bude sa tým riešiť téma skorého rozpoznania radikalizácie a to vlastne bude súvisieť aj s tým, čo povedal Žil, že väzba nie je riešením všetkého. Um, vo štvrtok sa spustí fórum, o ktorom hovoril Žil. Ide o to, že si želáme nastaviť s priemyselným odvetvím štrukturovaný dialog, aby sa s nami podelili o svoje skúsenosti s technológiou. Ako, ako by sme vybudovali, ako by sme nastavili protinaratív, ako by sme nakoncipovali náš odkaz, aké sú to tie efektívne eh, prostriedky komunikácie. Samozrejme, to je otázka pre členov komunity. A ja som zaznamenal, že sú veľmi angažovaní a my sme pripravení s nimi ďalej spolupracovať na konkrétnych krokoch SCAT, teda strategická komunikačná skupina. Tam dúfame vo fázu 2, teraz prebieha fáza 1. Nesúvisí to so spravodajskými informáciami a presadzovaním práva. Toto sú špecialisti na komunikácie. To sú naozaj vysoko špecializovaní odborníci, ktorí napomáhajú eh, vládám a miestnym aktérom pri tvorbe komunikačnej politiky. Minulý týždeň sme rozhodli, um, poprvé, rozhodli sme sa o, rozhodli sme k strelným zbraniam. Tu treba povedať, najmä samopaly a výbušniny pravdepodobne zostanú obľúbeným eh, modom operandy v Európe, pretože eh, si ich ľahko dokážu zabezpečiť a je ľahké s nimi narábať v porovnaní s inými. Preto sme minulý týždeň navrhli nariadenie komisie na harmonizáciu štandardov pre deaktiváciu stredných, strelných zbraní. Ide o technické štandardy, pretože, pretože členské štáty e, neuplatňujú jednotné normy. Ak napríklad kúpite deaktivovaný kalašník alebo M17 alebo odpílenú zbraň, niekedy je príliš ľahké reaktivovať tieto zbranie. Čiže my si teraz želáme, aby sa vo všetkých členských štátov uplatňovali všet, rovnaké technické normy, aby sme sa ubezpečili, že keď sa deaktivuje vojenský samopál, tak to bude raz a navždy. Po druhé, máme smernicu, ktorá reviduje v plnej miere, e, čím sa opravuje, tá existujúca legislatíva bola doteraz o tom, ako ako, ako uviezť na trh a zabezpečiť e, e, voľný pohyb tovaru vrátane zbraní. Ale to bolo skôr to sa týkalo skôr polovníckých či športových zbraní. Ale teraz sme do toho vložili veľmi dôležitý bezpečnostný komponent. Čiže uvidíte, keď zverejníme túto smernicu, uvidíte jednotlivé podrobnosti, ale o čo ide? Ide nám najmä o licencie, prísne, prísnejšie kontroly, pri nákupe um, vojenské zbranie budú úplne zakázané, ale niektoré poľovnícke zbranie sú takisto silné, ak nie viac, ak, ak, ak nie silnejšie ako kalašníkov, pokiaľ ide o, o, o náboje a o... Čiže niektoré typy munície si môžete kúpiť v nejakom oficiálnom poľovníckom obchode, čiže a ľahko ju použiť zase v inej zbrani. Takže toto všetko sa bude riešiť. Zajtra, ak pôjde všetko v súlade s plánom, komisia príjme nový akčný plán k strelným zbraniam a vybušninám. Nájdete v tomto materiáli celý rad legislatívnych a nelegislatívnych opatrení. Želáme si lepšiu vystopovateľnosť, lepšiu kontrol, chceme riešiť šedé zóny, e, nezákonný trh. Keď hovorím o, o šedých zónach, mám na mysli Mám na mysli trhy pre amatérov, pre tých, ktorí um, zberajú, povedzme, zbranie. A v rámci týchto veľtrhov, povedzme, existujú isté šedé zóny, pretože napríklad môžete aj v rámci internetu si kúpiť istú časť zbrane a teda podobné veci. Pokiaľ ide ďalej o výbušniny, naše, naša analýza preukázala, že výbušniny, ktoré boli použité v Paríži, boli vyrobené z pomerne jednoduchých prekurzorov, teda prekurzorov, ktoré, sme si zabezpe- ktoré sa dali zabezpečiť veľmi jednoduchým spôsobom. V septembri 2014 vstúpila do platnosti legislatíva k prekurzorom, ale ešte 11 členských štátov vôbec túto legislatívu ne- neimplementuje. My by sme si želali um, revíziu teda takto. Revízia tejto, tejto legislatívy mala byť e, ústočená v roku 2017, ale my tak urobíme skôr, aby sme sa mohli skôr jednoducho venovať tejto téme, aby sme mohli vytvoriť zoznam um, dôležitých prekurzorov, napríklad prekurzorov, ktoré si môžete zabezpečiť, ja neviem, zo záhradníctva alebo aj z kozmetiky niečo vyrobiť. Pokiaľ ide o samotnú smernicu, ak pôjde všetko v súlade s plánom, komisia schváli novú legislatívu a ňou sa bude novelizovať nielen e, súčasné rámcové rozhodnutie, aby sme zohľadnili rezolúciu OSN a Rady Európy, ale budeme mať jednu smernicu, ktorá v sebe zahrnie všetky aky pokiaľ ide o kriminalizáciu teroristických trestných činov. Čiže bude to jeden legislatívny akt. Budeme vychádzať z existujúcich definícií. V roku 2002 um, to bolo nové v 2008 a plus teda tam ešte budú aj trestné činy v súvislosti s zahraničnými bojovníkmi, um, financovanie cestovania do nebezpečných zón a tak ďalej. A tieto o legislatívnom akte sa bude rozhodovať spolurozhodovaním, čiže čoskoro budete mať možnosť nahliadnúť do tohto legislatívneho aktu aj vy. My sme ešte diskutovali o tom, čo by sme mohli robiť v súvislosti s bojom proti financovaniu teroristov. Žil hovoril o TFTP, hovorili sme o, hovorili sme o existujúcich vyšetrovaniach a um, jednotlivých zisteniach, eh, ktoré vyplývajú z tohto existujúceho systému. Ale to samozrejme nestačí. My sa snažíme mapovať všetky finančné nástroje, ktoré sú alebo nie sú k dispozícii a snažíme sa zistiť, kde treba odviesť ešte viac práce. Mali by sme reformovať nariadenie k regulácii financovania, čo napríklad bitcoiny alebo virtuálne meny. Mali by sme stíhať e, pranie špinavých peňazí. Myslím si, že určite si pamätáte štvrtú smernicu na boj proti praniu špinavých peňazí, ale um, pranie špinavých peňazí nie je trestným činom, nekriminálnym trestným činom. Takže malo by ním byť alebo nie. Mali by sme navrhnúť návrh k článku 75 zmluvy a mali by sme zmrazovať aktíva po tom, čo sa identifikuje teroristická organizácia či vec necháme to na členských štátoch. Niektoré už majú konkrétny systém, 6 či 7 z nich, iné členské štáty nemajú žiadny systém. Eh, inde sa uplatňuje bežný súdny postup, ehm, pokiaľ ide o embargo či zhabanie a tak ďalej, peniaze, finančné prostriedky, aktíva. Istotne je s tým spojený celý rad technických otázok, ako nastavíme tento systém, aby bol primeraný, aby bol konta, aby bol kompatibilný so systémom členských štátov a so systémom OSN. A na teraz sme boli požiadani, aby sme identifikovali potenciálne spôsoby alebo cesty ďalšej práce a spolupráce. Komisia, ak všetko pôjde, opäť hovorím podľa plánu, komisia príjme balíček inteligentných hraníc 15. decembra, čiže o dva týždne a ja potvrdzujem, že budeme riešiť aj e, novelizáciu S, systému SIS, Schengenského informačného systému. Urychlíme projekt ECRIS, teda to je informačný systém, ktorý, ktorý sa venuje záznamom z registroch trestov. Chceme riešiť aj otázku občanov tretich krajín, keď je niekto pred vami a bol obvinený z trestného činu a vy o tom neviete, tak to je kriticky dôležitá informácia, ktorá vám skrátka chýba. Čo sa týka výmeny informácií, tak ako povedal Žil, tak ešte tam máme rozhodnutie z Prüm a to v podstate nás zavezuje členské štáty, agentúry presadzovania práva a tých zodpovedí za bezpečnosť, aby si vymenali údaje DNA, e, registračné značky aut, e, tlačky, ale to nestačí, ale keď sa pozrite na Paríž, tak tieto, tieto tri typy údajov tie by tam boli, pomohli a zastavili by toho človeka, že tam e, prišiel a aj mohol odísť. Takže využíva sa to, ale ešte nedostatočne. Ešte to riešime. A v neposlednom rade, je to vážny problém, súhlasím, ale trochu sa na to pozrieť z iného pohľadu. Už som to tu povedal v tejto miestnosti. Musíme zmeniť modus alebo mení sa modus operandi týchto teroristických skupín. A to, čo platilo pred pár desiatkami rokov, že to vtedy sa otočilo na symbol štátnosti. Ale dnes oni e, zabíjajú masovo. Kino, železničná stanica, maratón, múzeum, vysokorýchlostný vlak. Všetko toto sú pre nich ciele a vieme, že v lete dostali inštrukcie od svojich lídrov v Iráku a v Sýrii, že pokiaľ sa nemôžete fyzicky pripojiť k, kalifátu, tak robte džihad tam, kde ste a ako sa vám len dá. Nožom, zbraňou, zabíjajte masovo. Vieme, že tieto inštrukcie sa šírili prostredníctvom propagandy Takže teraz úzko spolupracujeme už niekoľko rokov s bezpečnostnými e, agentúrami, organizáciami členských štátov, príslušnými úradmi ohľadom toho, ako chrániť tieto e, zraniteľné ciele ako letiska a tak ďalej. Už prebehli školenia, všetko toto už sa deje a musíme ešte vytvoriť e, takú príručku pre ľudí z praxe, pretože, ako vieme, policia má obmedzené zdroje, takže je otázka, ako maximalizovať účinnosť našich zložiek, bez toho, aby sme navyšli rozpočet nejakým dramatickým spôsobom, ale zároveň, aby sme oveľa lepšie bránili, chránili e, na tieto zraniteľné ciele. Ďakujem vám všetkým trom Skutočne ste nám dali materiál na otázky a vidím, že máme dlhý zoznam rečníkov. To rozhodnutie s prvým to bolo podpísané v roku 2005. aby tam výmena e, daktyloskopických tlačkov, registračných značiek e, aut. Väčšina členských štátov to nerobí, nevymenia si tieto údaje. Aj to v podstate neimplementované zatiaľ, ale pomohlo by to predchádzať teroristickým útokom. Takže táto dohoda nefunguje, to otázka implementácie a zároveň novej legislatívy. A my vo výbore LIBE na tom budeme intenzívne pracovať, ale sú tu kľúčové otázky súvisiace s implementáciou. Viem, že kolegovia sa na to chcú určite aj opýtať. Takže začneme pani Holmajer. Ďakujem, pán predseda. Milí kolegovia, Takže na úvod chcem poďakovať za tieto skutočne zaujímavé prezentácie. A ja mám veľa otázok, kolegovia určite tiež. Takže poprvé, výmena informácie medzi členskými štátmi. Je to predovšetkým, alebo možno výlučne nejaká pícha, ktorá prispieva k tomu, že vedie k tomu, že členské štáty svoje bezpečnostné policajné zložky a e, tajné služby, e, že im neumožnia obmieňať si informácie, alebo sú problémy na úrovni členských štátov, že to že sa nedostatočne zbierajú e, dobré, kvalitné údaje. Takže mňa by zaujímalo, čo vedie k takéto situácii Stále sa tvrdí, že je za to zodpovedná aj ochrana údajov, že sa niektoré údaje nesmie, nesmú vymieňať. Ale pokiaľ by to tak bolo, tak prosím, konkrétne nám povedzte, čo je v tom, pretože ja som sa to doteraz nedozvedela. Aké sú tam problémy, pokiaľ tam teda sú. A čo sa týka Eurodaku, tam, mm, že nie je možné automaticky vymieňať údaje, ale ja teraz vidím, že Frontex má ten zámer, že spolu s Europom, Europolom a členskými štátmi chcú si vymenieť údaje v určitom formáte, takže to by ma zaujímalo viac informácií, pretože pokiaľ sú tam problémy, tak by sme ich mali poznať tu v parlamente, aby sme o tom tiež mohli diskutovať. Potom mám ešte otázku v súvislosti so spoluprácou s Jordánskom, Tuniskom a Tureckom komisia oznámila, že taktiež e, zapojiť do databáze aj trestné činy z týchto troch krajín. Takže zaujímalo ma, ako presne bude vyzerať táto spolupráca. No a po druhé, pokiaľ sa tam teda zaradia aj takéto trestné činy, vieme, že e, v Turecku napríklad ten problém, e, kde oni považujú za trestný čin niečo, čo u nás ešte spadá pod slobodné vyjadrovanie. Takže niekto, napríklad tam je trestné, pokiaľ niekto tvrdí, že ho zbyla policia pri demonstrácii. Takže máme vážne činy ako teroristický útok, vražný, možno tie by tam spadali do databázy, alebo aké? Ako by to presne vyzeralo? A po tretie, k tým e, vybušninám. Už sme tu párkrát o tom diskutovali. Napríklad, e, čo sa týka drog, alebo uh, výbušní, že by tam mala byť ešte e, silnejšia nejaká povinnosť registrácie. Tam by sa možno dali vystopovať niektoré tie e, výbušniny a ako to tam vyzerá? Chystá sa tam niečo? Ďakujem. Ďakujem pani Sipold. Ďakujem, ja mám taktiež veľa otázok a pripomienok, ale pokúsim sa zamerať na konkrétne body. Poprvé, keď tak počúvam tých troch rečníkov, tak mám dojem, že konečne všetci pochopili, že len pokiaľ budeme e, že pokiaľ budeme riešiť tieto veci na, na národnej úrovni, že to nestačí. Členské štáty musia pochopiť, že sú tu určité vízy, problémy, na ktoré nestačí len vymyslieť nejaké národné riešenie. A predovšetkým v tejto oblasti oni členské štáty trvajú na svojej národnej zvrchovanosti. A ja som si prečítala rozhovor z roku 2012. E, Bývalý nemecký kancelár e, Helmut Schmidt povedal, že už neexistuje žiadna národná zvrchovanosť, pretože sme všetci viazaní medzinárodnými dohodami, spolupracujeme medzi sebou a sú tu spoločné úlohy. Ale členské štáty sa takto chovajú a toto nie je len európsky problém. Mám informácie, že dokonca aj v rámci Nemecka nespolupracujú jednotlivé, e, e, jednotlivé e, štáty jednotlivé časti, jednotlivé orgány. Takže ako? Takže máme určité nástroje, ale oni sa nevyužívajú. Takže toto je podľa mňa hlavný problém. A taktiež, bohužiaľ, by to mohol byť problém v budúcnosti aj s PNR, pretože my tomu hovoríme európske PNR, ale v skutočnosti to bude 29 rôznych systémov. Bude mať európsku e, smernicu a potom 28 národných systémov, kde si národné orgány budú rozhodovať, čo budú robiť a za akých kritérií. No a zatiaľ ešte nie je isté, či výmena informácií bude skutočne povinná. Takže na to treba sa ešte pozrieť. Čo sa týka využívania existujúcich nástrojov, tak ja by som chcela vedieť, čo tam môžeme zlepšiť. Máme šengenský informačný systém, máme taktiež e, teda údaje o pasažieroch, máme vyšetrujúce týmy, no a v Európe sa zdá byť veľmi jednoduché si nakúpiť všelijaké zbranie. Najprv tie zbranie musia do Európy prísť, môže si ich potom zakúpiť niekde na stanici, teraz si presne vedia, kde. A po, po, niekto mi povedal, ty si to nevedela, že na stanici sa dá kúpiť zbraň? A ja som, nie, ja som to nevedela. A policia to asi tiež nevedela, pretože pokiaľ by to vedeli, tak snaď by to nejak skontrolovali. Čo sa týka vonkajších hraníc, tak súhlasím, že to je spoločná európska úloha. Nuž, my tu hovoríme o kontrole hraníc, nie o tom, že by sme ich zavreli pred utečencami. Ale čo to znamená, že to je spoločná európska úloha? Ja zatiaľ ešte nevidím, že by všetky členské štáty boli pripravené sa stretnúť a povedať fajn, tak my dodáme technické prístroje, finančné prostriedky, aby sme zaručili, že vonkajšie hranice budú pod kontrolou. A myslím si, že to nemôžeme nechať len na tých členských štátoch, ktoré majú túto vonkajšiu hranicu. Mala by to byť skutočne spoločná európska úloha. Mňa trochu znepokojuje, že najprv členské štáty nedali slúbené peniaze UNHCR, Taktiež neposielajú peniaze do Afrického zverejneckého fondu. Teraz čakáme, či pošlo peniaze Turecku alebo ďalším krajinám. Takže dajú vôbec nejaké peniaze na tieto účely kontroly vonkajších hraníc? Ja si nie som istá. Čo týka, čo týka Schengenu a kontroly európskych e, občanov, tak tu mám trochu um, obavy, pretože Otázka je podľa mňa, či by bolo dobré, aby sme naj, najprv či by nebolo dobre najprv zaistiť, aby všetky súčasné nástroje dobre fungovali. Takže máme tu nástroje na boj proti terorizmu, od eh, radikalizovanie takže nástroje v digitálnej oblasti. Je to potrebné a ja dúfam, že sa na tom popracuje a konzistentne stále je treba to robiť. Nie len teraz, kedy máme za sebou a možno aj pred sebou nejaké teroristické útoky. Takže nesústredovať sa len na otázku bezpečnosti, ale na otázku prevencie, aby sa všetci občania cítili súčasťou našej spoločnosti. A to aj v členských štátoch treba na tom pracovať. Ďakujeme pani Stevens. Ďakujem. Takže za Timothyho Kirkhopa z EKR sa týka členských štátov, ktoré musia prioritizovať implementačné opatrenia, tak áno, potrebujeme viacej nástrojov mať v dispozícii, ale taktiež je treba, aby to, čo už máme, lepšie fungovalo. Vrátanie tej priority výmeny informácií. Taktiež musíme mať opatrenia, ktoré budeme čeliť teroristickým hrozbám. Poprvé je to boj proti radikalizácii a Mm, agresorom. Hovorili ste o IRN, ale členské štáty musia robiť ešte viac. Chceme vidieť e, názor, teda návrh e, Európsko TFTP, ale je to niečo, čo skutočne členské štáty chcú? hovoríme o tom, že je treba mať silnejšiu kontrolu na vonkajších hraniciach. Ale okrem Frontexu, čo ešte sa plánuje? Máme očakávať e, nejaký radikálne odlišný návrh o inteligentných hraniciach? A teraz za moju politickú stranu NVA by som chcela povedať, že Európska únia môže prísť s pridanou hodnotou boj proti terorizmu, pretože cezhraničný modus operandi páchateľov e, e, je, ta, taký teda funguje cezhranične a európsky občania v podstate nemajú žiadnu ochranu a my sme ich e, sklamali po útokoch Charlie Hebdo a po tých ostatných. Napríklad spis PNR Eh, tak tam bol eh, politický tlak, eh, tlak zo strany pána Ferosata celého Alda, Aldem, a preto tento spis bol nejak očiernený, ale my nechceme ukazovať prstom na jednotlivé členské štáty. Problémom, problém sa dá vystopovať až sem k nám do parlamentu. A preto by som vás čel, chcela všetkých vyzvať, aby ste ukázali politickú odvahu a prekonali dogmy, pretože sú tu rôzne také katastrofické scenáre v súvislosti s ochranou údajov a súk- o súkromia. Potrebujeme vyváženosť, ale určite potrebujeme aj pokrok. Ďakujem, pani Wikström. Prepačte, e, koordinátor beriem teraz, ešte ste na zozname. Áno, dnes je veľmi zaujímavé e, počúvať kolegov, všetci ste zjedli na raňajky osnoty drôd, alebo čo? Ja mám veľmi špecifickú otázku pre komisiu ohľadom nového eh, návrhu. Viete, že je mnoho eh, verbovačov v Európe, aj vo Švedsku je ich dosť, aj u nás v Cernom Švedsku. Veľa bojovníkov a teraz posledných týždňoch som dostala skutočne veľa otázok od tých znepokojených švedských eh, bojovníkov, eh, pretože sa boja, že komisia im bude komplikovať situáciu. Oni predsa eh, sú to, polovníci oni sa boja, pretože nemajú predsa legálne zbranie a použia ich legálnym spôsobom a teraz sa boja, že budú mať problémy. Takže moja otázka je, čo by som mala týmto občanom povedať? Chcete, môžete zaručiť, že ten návrh komisie bude primeraný a že sa bude vzťahovať len na nelegálne zbranie a nechá týchto tradičných polovníkov, aby si robili, čo robili doteraz. Áno, teraz ďakujeme pani Sar- Sargentini. Ja nemám také obavy o polovníkov. Ďakujem. Nuž, Vidím, že komisia rada aj e, špeciálny, špeciálny odka proti, preboj proti terorizmu hovoria veľa o tom, kto prichádza do Európskej únie. Ale keď sa pozrieme na teroristické útoky, ktoré sa odohrali za posledných 10 rokov v Európe, tak to boli ľudia, ktorí tu vyrástli a vy to všetci viete a ja to viem. A vy ste nehovorili teraz o tom, čo robiť, keď rodičia zaklopu na dvere a povedia, bojím sa, že môjmu de- dieťaťu preskočilo, že chce odísť do Sýrie. Takže mm, hovoríte, že to nechcete mešať s migráciou, ale zároveň to robíte. Takže je treba hovoriť o tých odchodoch ľudí. Ako zabraniť tomu, že mladí ľudia nebudú manipulované extrémistami a že nebudú odchádzať, aby niekde páchali zlo. Áno, oni sa vrátia a potom páchajú zlo tu, ale začína to tam, ako som povedal. Takže prosím, niečo k tomu. Čo sa týka smernice o praní špinavých peňazí, tak e, v júli bola zverejnená, ja som bola spravodajkyňou a mňa by zaujímalo vedieť viac o tom, kde sú nedostatky. A čo si myslíte o tom, že členské štáty majú uplatňovať túto legislatívu až do roku 2017. Okrem toho máme vedecké dôkazy o tom, že terorizmus v západných krajinách je veľmi lacný. Napríklad e, e otázka je, kde sa tie peniaze zarábajú? No v Sýrii, takže ako? Čo tam robiť? Máme európske e, spoločnosti, ktoré zarábajú na Strednom východe. Takže ešte by ma zaujímalo, teda čo vám chýba v tej smernici číslo 4 o praní špinavých peňazí. Ktoré členské štáty nešetrili na e, miestnej, miestnej policii, No rozhodne nie. E, Francúzsko, e, Holandsko a tak ďalej. My všetci sme znížili rozpočty v tejto oblasti. No a teraz hovoríte, že je treba lepšiu zamestnanosť a lepšie vzdelávanie a to ma teda prekvapuje. A ja mám dojem, že vy viete, čo je dobré, ale nikto mi ne, z vás nepovedal, prečo už sme to nerobili. A to a taktiež e, to centrum RAN, tá sieť e, boja proti radikalizácii. Od oktobra hovoríte, že už funguje, ale nefunguje príliš účinne, pretože peniaze tam neboli a vy ste rozmýšľali, komu udeliť tú zakázku. Takže toto je hamba. A na záver po Rige všetci toho nasľubovali, a nič sa z toho nesplnilo. A aké, ak, ak, aké je posolstvo pre nás? Prosím, dohodnite sa rýchlo ohľadom PNR, aby sme mohli začať bojovať proti teroristom. Takže prosím, e, môžeme, vám, môžeme vás tiež o niečo požiadať. Robte to, čo ste nám slúbili. Pozrite sa najprv na tých mladých ľudí, čo odchádzajú do Sýrie. Ďakujem pekne. Ďalej pani Intveld. Ďakujem, pán predseda. Chcela by som najskôr odpovedať svojej kolegyne. Chcem upozorniť, že žiadna blokácia tu neexistuje. My rokujeme o PNR, ja rokujem v mene skupiny ALDE a ja som veľmi nerada, keď tu vnášate belgickú politiku do tejto diskusie a nehovoríte plnú pravdu. Ja by som o vás bola očakávala niečo lepšie, úprimne povedané. Takže zastavme tieto loži. Je to rozhodne lož, že parlament blokuje PNR. Bodka. Teraz v reakcii eh, na tú 50-minútovú úvodnú prezentáciu e, všetkých troch pánov. E, e, vždy ma to dosť zaráža. Neviem, kto tu priamo s nami hovorí. Luxemburské predsedníctvo, dobré, ale potom, či pán Dekerkové tiež hovorí v mene rady, alebo s kým tu vlastne máme dočinenia. Celý tento proces je podľa mňa veľmi zvláštny a tiež ma dosť zaráža vyhlásenie pána Dekerkové v médiách, ktorom sa tiež v podstate nepriamo hádže vina na Európsky parlament, že sa blokujú rozhodnutia, najmä o PNR. Myslím, že keď hovoríme o obhajobe demokracie, obrane, princípu právneho štátu, boj proti terorizmu, možno by sme mali preukázať trošku viac rešpektu a ohľadu mm, demokracii, parlamente demokracii. Mám viacero otázok. Poprvé k PNR. Je zaujímavé, že to počúvame, že sa to blokuje, že sa to zaseklo príliš nadlho kvôli hlúpomu parlamentu, ktorý prednáša rôzne hlúpe argumenty o ochrane údajov. Včera sme eh, hovorili o tom, že eh, ochrana súkromie a ochrana osobných údajov sú to základné práva, ktoré sú stanovené v charte, sú to právne vynútiteľné eh, princípy. Nejde tu o nejaké hlúpe nápady, bláznivých ľavičiarov. Rozhodne nie. Sú na rovnaké úrovni ako zákaz mučenia, ako um, rôzne iné um, základné práva a slobody. Ja som súčasťou um, skupiny, ktoré súčasťou je pán Ferhofstadt, vážna pani Stevens, E, my sme navrhovali nariadenie o PNR, nie smernicu. Smernica to totiž e, musí e, implementovať v členských štátoch a to bude trvať celé roky, pričom nariadenie by sa okamžite zavedlo do praxe a všetci to veľmi hovoria, že je to veľmi naliehavé. Teda prečo si to nezískalo väčšinovú podporu? Mohli by sme si ušetriť o mnoho viac času ale myslím, že vy ste boli proti tomu. Teda nechápem to celkom. Tiež by som sa chcela opýtať Luxemburského predsedníctva, či by ste nám mohli transparentnejšie predniesť stanovisko členských štátov na rade pretože ani toto vôbec nie je jasné. Viem, že rada je nejednotná v mnohých veciach. Bolo by podľa mňa spravodlivé voči občanom, ak by rada otvorene uviedla, ktoré členské štáty zaujímajú aké stanovisko k jednotlivým bodom. Myslím, že to dlhujete nielen Európskom parlamentu, ale aj občanom. Iba ak iste, že by ste nechceli byť v tomto transparentní. Um, pracuje sa na téme PNR, je to veľmi zložité pre mnohých, um, ne, vyhovuje nám to mnohým, ale sme ochotní uberať sa toto cestou, aj keď nám nie je príjemná, pretože je to je náš záväzok. Jedna konkrétna dotka sa týka povinného zdieľa informácie. Nehovoríme o všetkých informáciách, nehovoríme ani o všetkých údajoch PNR, hovoríme tu o výsledkoch analýzy eh, dát PNR. Teda údaje cestujúcich, to je podľa mňa eh, relatívne presne zadefinované. A ak nás žiadate podporiť eh, Európsku smernicu o PNR, tak e, to minimum, čo občan môže očakávať, je, aby tieto informácie boli zdieľané medzi členskými štátmi. Pán Dekerko povedal, že chcú presvedčiť spravodajské služby. Nehnevajte sa. My sme tu počúvali rôzne prezentácie 50 minút. Ja mám ešte niekoľko otázok, ak dovolíte. Ja sa chcem len ubezpečiť, e, o čom tu vlastne hovoríte. Spravodajské služby sú preto verejné orgány e, platené za nevých e, peňazí. Ak sa im povie, že musia v, v verejnom záujme tieto informácie zdieľať, tak to budú musieť urobiť a hotovo. Ďalej, čo sa týka vyhodnocovania súboru nástrojov, to chcem oceniť. Ale prečo ste to neurobili? Parlament žiadal vyhodnocovanie celého súboru nástrojov celé roky. A v tomto smere sa nič neurobilo. To je podľa mňa nepriateľné, že my sme nútení schvaľovať nové opatrenia za každým a za každým vidíme, že opatrenia, ktoré boli schválené po posledných útokoch, vôbec neboli splnené v praxi a využité v plnej miere. Možno nastal čas to napraviť. A posledná vec, dočítala som sa v novinách, že Američania... Prepáčte, ale Ťažovali ste sa po tých 50 minútach, keď sme si tu e, museli vypočuť tie dlhé prezentácie? Je to moje právo ako poslankyne? Spojené štáty americké ohlásili, že chcú sprísniť svoj program vízových výnimiek. Mohli by ste nám povedať, čo presne USA budú žiadať za toto naoplátku. Predpokladám, že už predložili svoj zoznam želania Európskej komisie a členským štátom. Chceme vedieť, čo je obsahom. Ďakujem pekne, pani Guillaume. Silvi. Pokúsim sa Eh, byť stručná, pretože už tu kolegovia spomenuli mnoho z toho, čo som chcela povedať. Eh, Vyvalili ste dojem, že zasadnutie rady eh, bolo produktívne. Ja som naozaj nemala ten dojem. Myslím, že to bolo dosť mm, zmiešané. Boli tam veľké očakávania, ale nesplnil sa celkom podľa môjho názoru návrhy. Mnohí to už povedali, ktoré tam boli predložené, už existujú dosť dlho, už sú k dispozícii a nejako sa neposunuli v poslednom čase. E, mám pocit, že sa tu neustále recyklujú návrhy, napríklad e, vo veci zbraní, prúmskej dohody alebo prania špinavých peňazí. E, teda dosť ľahko sa hádžu vina na Európsky parlament. obviňovať Európsky parlament z nečinnosti. Rozhodne zodpovednosť nesú všetky inštitúcie Európskej únie, PNR, pán Kirkup tu nie je, e, zrušili sa viaceré trialógy a pritom vidíme, že čas nás tlačí, do konca roka to musíme schváliť. V každom prípade e, najlepším príkladom tej zdieľanej zodpovednosti je, že otázka výmeny informácií sa nejako neposúva. V tejto súvislosti sú podľa mňa dve otázky relevantné Pokúsila som sa preskúmať e, e, počet e, zložiek, ktoré sa týkajú osôb alebo rôznych súborov, ktoré prispievajú k boju proti zločinu, terorizmu na týchto rôznych fórach. Zastavila som sa na um, počte 14 E, teda je naozaj 14 rôznych súborov, podľa ktorých sa má postupovať. Neviem, či je to e, najefektívnejší postup. E, ďalej druhá otázka, ako dokážete vysvetliť, ak teda informácie, ktoré dostávame, sú správne. Dopočuli sme sa, že medzinárodné zatýkače v a rôzne iné nástroje umožňujú na um, zostavenie v podstate celého života jednotlivca od materskej školy a pritom nie sme schopní uh, vyhodnotiť tieto informácie a zabrániť konkrétnym uh, teroristickým činom. Tvrdíte, že uh, nakladanie s komerčnými údajmi bude mať vyššiu váhu ako nakladanie so súdnymi údajmi. Uh, ďakujem pekne, pán Bonny. Ďakujeme za všetky prezentácie. Uh, Musíme dosiahnuť jasnú protiteroristickú politiku v EÚ, ale ako ste už povedali, musíme na to využívať vhodné a správne nástroje a neskôr predovšetkým preventívne nástroje. Systém PNR a taktiež nový systém odhalovania zdrojov financovania terorizmu, taktiež lepšie fungovanie Europolu a tiež skutočná povinnosť deliť sa o dostupné informácie na úrovni spravodajských služieb a to v skutočnom čase a to automaticky. Spracovanie týchto informácií môže byť totiž kľúčové pre neustále spracovanie situácie isté, že na základe právneho základu a podľa právnych eh, podmienok. Prvá otázka, ktorá eh, mi napadá tejto súvislosti je, že ak členské štáty naozaj sú ochotné úzko spolupracovať, deliť sa informácie a posilniť Frontex a modernizovať eh, šengenský informačný systém. Eh, je to naozaj tak, že sú ďalej po druhé. V mnohých krajinách je prostredie, v ktorom vzniká vlastný eh, protiteroristický legislatívny rámec. Ako dosiahnuť to, aby toto úsilie bolo o mnoho viac harmonizované a naplnené duchom spolupráce ďalej? Kto ktoré inštitúcie sú v skutočnosti zodpovedné za koordinovanie týchto európskych krokov a po štvrté bojujeme tu proti terorizmu, nebojujeme proti internetu. Je dôležité si to uvedomiť a nájsť vhodné nástroje a dosiahnuť rovnováhu medzi základnými právami a ostatnými aspektmi, ale samozrejme výrazne zosilniť aspekty bezpečnosti. Ďakujem pekne, pani Regondalo. Ďakujem. Len veľmi rýchlo, pretože mnoho z toho, čo som chcela povedať, už kolegovia povedali, konkrétne kolegyňa si Guillaume eh, vo veci eh, neskorene plnenia máme už dokument, ktorý bol pripravený tento, na toto stretnutie, konkrétne v oktobri. Tento dokument vypracoval pán Kerchov a tam sa nadvezuje na radu z februára, teda vidíme, že niektoré veci trvajú naozaj veľmi dlho. Tento dokument je však veľmi zaujímavý, najmä kapitola 5 eh, o všetkých opatreniach, ktoré súvisia s prevenciou radikalizácie. A aj tu, a to sa netýka len výboru LIBE, by sme mali eh, sa tejto téme aktívne venovať. Chcela by som zdôrazniť eh, túto vec. Ďalej sa chcem opýtať pán Kerkove, či prostriedky, ktoré máte k dispozícii, či už ľudské zdroje alebo finančné zdroje, sú dostatočné na plnenie cieľov, ktoré máte dosiahnuť. Chcela by som sa ešte vyjadriť k dvom veciam, a síce otázka výmeny informácií a to medzi jednotlivými spravodajskými službami vidíme, že v dokumente, ktorý sme dostali na toto stretnutie, 5 členských štátov sa aktívne podiela na tejto výmene informácií to naozaj je veľmi málo. Spomedzi 28 členských štátov bolo by naozaj na mieste, aby sa toho zúčastňovali všetky členské štáty. A ďalšia otázka, aj tá sa týka rady a členských štátov všetkých eh, dve ďalšie kola trialógu o PNR, eh, či prebehnú zajtra aj 15. decembra, boli by sme radi, keby neboli zrušené a tiež eh, informácie, ktoré vyplynuli z tlačovej konferencie 20. novembra po tejto mimoriadnej rade tam sa uvádzajú konkrétne body, e, ktoré chce rada vnímať prioritne. Chcem sa opýtať, či boli prejednané so spravodajcom a svými spravodajcami v rámci tohto trialógu. Ďakujeme pekne. Ďalej nasleduje pani Gomeš. A ja už mám dosť tohto vyťahovania PNR ako nejakého zázračného riešenia. Ja som podporovateľkou PNR, keď už pre tak preto, aby sa tu zavedol nejaký poriadok. Máme rôzne systémy PNR, ale nie jednotný, ktorý by fungoval. V tomto konkrétnom prípade neviem, ako by nám pomohlo PNR. My sme totiž veľmi dobre vedeli, že by cestovali do Sýrie. V každom prípade zlyhalo to tam, že tieto informácie sa neposúvali a do Paríža lietadlom nepricestovali. My podľa mňa najviac potrebujeme, a to sa týka najmä vlád, ktoré sedia v Európskej rade, my tu potrebujeme teraz politickú voľu, politické vedenie, aby konkrétne začali konať, e, aby konali európsky, pretože práve preto, že sa tu nekoná spoločne a nekoná sa v európskom duchu, že sa všetko vracia na národnú úroveň, komunikácia zlyháva, spravodajské zložky si informácie neposúvajú a tiež sa neanalizuje spoločne miera rizika. A práve preto, že tu neexistuje táto politická vôľa a preto, že je tu posadnutosť úsporami, znižuje sa počet policajných zložiek e, na úrovni členských štátov, regiónov, e, aj počtu zamestnancov, e, taktiež spravodajské služby, sociálne služby vo väzeniach a inde, aj tam sa počty zamestnancov znižujú. Napríklad Molenbeek je štvrť, v ktorej je nezamestnanosť vyššia ako 60 a to celé veci nejako nepomáha pri procese radikalizácie a tiež pri procese nenávisných vyjadrení. To si samozrejme vyžaduje Ehm, pracovníkov, ktorí budú schopní vyhodnotiť dianie na sociálnych médiách a vrátať rôznych druhov vyjadrení. Napriek všetkému, čo sa povedalo po prvých parížských útokoch na Charlie Hebdo, ehm, tieto kroky sa jednoznačne v praxi neprejavili a to sa týka aj kontroly zbraní. My máme spoločné stanovisko o športových zbraniach, ktoré členské štáty jednoznačne bojkotujú Napriek tomu, že je to spoločné stanovisko. Taktiež máme akčný plán v tejto oblasti, ktorý je veľmi slabý, ktorý sa zjavne v praxi neplní a členské štáty tvrdia, že tu ide o kontrolu výbušnín. Je to obsahom tohto akčného plánu, ale neplňa ho v praxi. Zbranie. Tri dní po parížských útokoch ja poznám jeden členský štát, kde samotná polícia organizuje aukcie na odstavené zbranie a na ich predaj. Pani Dekerkovi, pán Dekerkovi ste povedali, že by sme nemali e, zamierane kombinovať e, problematiku presťahovalectva a terorizmu. To však mnohí robia. Ako? Teda proti tomu bojovať e, tie zachytné miesta, hotspoty nemajú dostatočné vybavenie na potrebné kontroly Myslíte si, že toto vybavenie by sa dalo získať, ak neexistujú žiadne bezpečné formy spracovania žiadosti um, o azyl. Členské štáty jednoducho tieto základné predpoklady neplnia, čo sa týka prania špinavých peňazí. A naozaj v plnej miere súhlasím. Musíme sa postarať o to, aby to, čo už existuje, čo bolo schválené, aby sa plnilo v praxi. Ja dosť výrazne pochybujem o tom, či bankový dohľad napríklad naozaj plní tie existujúce pravidlá boja proti praniu špinavých peňazí najmä v súvislosti s kontrolom hotovosti, napríklad cash and carry v Afrike, teda spôsob, ako sa peniaze prepierajú cez európske banky do ostatných bank vo svete ďalej k Turecku. Isté, že musíme pracovať viac s Tuniskom a vôbec nevenujeme pozornosť tomu, čo sa deje v Líbii a to veľmi úzko súvisí s Tuniskom eh, v Tunisku došlo k útokom na pláži, mohlo by sa to stať kdekoľvek inde. Ale čo Turecko? Aj Turecko má predsa prepojenie s um, Tuniskom, s Libiou, aj so Sýriou. A čo teda táto dvojitá hra, ktorú tu vidíme? Financovanie prichádza cez ropu, cez e, predaj e, umeleckých diel, cez pašovanie a vôbec sa o tom nehovorí. Áno, musíme hovoriť s Tureckom, musíme spolupracovať s Tureckom, ale sme ochotní prijať túto dvojitú hru a už tu ani nehovorím o skutočných zdrojoch financovania salafistov, ako napríklad do e, Sádskej Arabii. Ďakujem pekne, pán Foss. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokúsim sa trošku sa posunúť na takú vecnú úroveň. Mám dojem, že vzhľadom na to, že extrémne situácie sa čoraz viac hromadia, či už ide o utečencov alebo o teroristické útoky, podľa mňa by sme mali postupovať e, o niečo koncepčnejšie k analýzam údajov alebo výmene údajov. Mm, podľa mňa je dôležité, aj keď to mnohých možno nezaujíma v týchto časoch, asi tie e, princíp právneho štátu, ja to vnímam s veľkým rešpektom. Bol by som rád, keby sa to dodržiavalo. A v takýchto extrémnych situáciách, na ktoré nie sme pripravení a ktoré si eh, často eh, vyžadujú ad hoc reakcie, podľa mňa sa nepostupuje správne. Mali by sme podľa mňa o mnoho viac anticipovať. Ak som to správne pochopil, podľa mňa potrebujeme komunikačné údaje, údaje o pohybe, taktiež bankové údaje alebo údaje o financovaní, aby sme dokázali bojovať aj preventívne proti terorizmu Európsky parlament aj pred niekoľkými týždňami v správe o NSA práve v súvislosti s týmto protiteroristickými opatreniami chcel mnohé veci zmierniť. Podľa mňa by bolo vhodnejšie postupovať koncepčnejšie a preto by bolo podľa mňa dôležité vedieť, čo presne bráni ešte stále výmene informácií a údajov, aj keď e, pomyslíme na databázy VISCIS, Eurodas a tak ďalej. Potrebujeme takéto údaje aj um, v snahe brániť terorizmu vopred. Ja už som včera napokon o tom hovoril a spravodajkyňa mi včera aj odpovedala. Mňa trošku mm, opantáva pocit, že v súvislosti so smernicou o ochrane údajov, ktoré sa teraz rokuje, um, Všetci tvrdia, že nám členské štáty nejako nenaznačili, že by tam boli nejaké ťažkosti. Podľa mňa sa však nikto skutočne nesnažil preskúmať, či to, čo sa tu schvaľuje, by bolo využiteľné aj v takýchto extrémnych situáciách. Samozrejme v zmysle princípov právneho štátu. Bol by som vám vďačný, keby ste to analyzovali v tomto svetle. Podľa mňa by bolo dôležité, aby sme si zásadne rozmysleli, aké údaje v skutočnosti potrebujeme a či sú k dispozícii e, dostatočné právne nástroje, ktoré sa môžu využiť aj v takýchto extrémnych situáciách. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, vážení kolegovia. Môžem vás poprosiť tých následovných rečníkov, aby ste sa pridržali rečníckého času. V opačnom prípade nebudeme mať čas e, na to, aby naši hostia zodpovedali na vaše otázky. Um, Pani Lauricen, nech sa páči. Ďakujem. Takisto som veľmi povďačná našim trom hosťom. situácii po trestických útokoch máme všetci pocit, že kontext našej práce sa zmenil musíme uvažovať nad celým kontextom a v prezentáciách mi trošku chýbal aspekt, ktorého mm, sa pán Vos dotkol z negatívneho hľadiska, teda aspekt ochrany údajov. Pán, pán de Kerchove hovoril o údajoch, databázach, hovoril, čo sa deje s otlačkým prstom a tak ďalej, ale nehovorilo o ochrane údajov. tak ako povedal pán Vos, v tejto novej situácie môžeme mať dojem, že e, ochrana osobných údajov nie je už dôležitá. Bezpečnosť na prvom mieste a ľudské práva a ochrana osobných údajov sa stávajú akýmsi, akýmsi zastaraným aspektom. Ale základné práva, ochrana údajov sú základnou súčasťou právne, princípu, princípov právneho štátu. Ja chcem rade poďakovať. Rada konala efektívne, naozaj zdôrazňovala, že takýto rámec potrebujeme čo najskôr. Ale počas tejto práce a počas prezentácií som si všimla, paradox medzi metódou spoločenstva a pochopením, že máme isté problémy, že potrebujeme spoločnú reakciu, ale v zmluve národná bezpečnosť, verejná bezpečnosť sú v rukách členských štátov. A nie je dôvod, aby sme boli posadnutí tým, že členské štáty tomu rozumejú inak v zmysle zmluvy majú zodpovednosť za tieto aspekty. Teda Belgicko chápe bezpečnosť inak než Francúzsko. Sú blízki susedia. Čo potom krajiny, ktoré sú na východe a na ju- v porovnaní s tými, ktoré sú na juhu. Potrebujeme porozumieť spoločné, spoločnému, konceptu spoločnej európskej bezpečnosti. Potrebujeme spoločnú politiku v zmluve je spoločná, be, spoločný bezpečno, je, je pojem spoločný bezpečnostný priestor, ale my potrebujeme porozumieť tomu, čo je spoločná európska verejná bezpečnosť. Bolo povedané, že potrebujeme prevenciu, potrebujeme vzdelávať. Ale treba pochopiť, aké zručnosti a vedomosti treba. Ja som, bola profesor, ja som profesorkou komunikácie a ja by som určite nepoužila um, odborníkov na PR. Ja si myslím, že tu na ide o, medzi, o, o problém medzi náboženstvom, medzi kultúrami. Nový narratív nie je len zásačnou formulkou. My potrebujeme ľudí, ktorí poznajú komunity, inú kultúru, his, his, ich históriu. IKT v poriadku, policajná práca v poriadku, ale bez vedomosti a bez toho, že by sme vedeli, prečo sa ľudia takto správajú, sa nikam nedostaneme. Škrty. Kultúra, veda, no už na to sa nazerá, ako keby to nikto nepovedal. Ako keby to nikto nepotreboval. Ale teraz treba naozaj pochopiť, že kultúru a kultúrne a kultúrnu vedu a vedu ako takú treba určite zohľadňovať Pán predseda, ďakujem veľmi pekne. Všetci hovoríte dlhšie, ako môžete. Poprosím vás, aby ste sa naozaj pridržali rečníckého času. Ja som vám chcel poskytnúť čas na to, aby ste sa mohli vyjadrovať v celej škále aspektov, nakoľko ide o relevantnú záležitosť. Myslím si, že trošičku odkrojíme z času náš, nášho ďalšieho bodu programu, čiže ja dám e, toľko času, koľko bude potrebné aj našim hosťom. Takže ešte raz poprosím vás, pridržate sa lečinského času. Ďakujem. Pani Beseril, ďakujem veľmi pekne. Ja som veľmi spokojná, že um, súhlasíme a že sme si zajedno. Uh, pokiaľ ide o PNR. Ja viem, že kolegovia sa snažili vysvetliť situáciu, pokiaľ ide o PNR a to, ako to prebiehalo po celé roky. Ja by som teraz chcela vedieť, čo sa stane z TFTP, pretože um, či skutočne budeme mať európsky TFTP a pokiaľ ide o tému financovania, tu ma trápia, e, tu ma, tu, tu ma trápia dary, ktoré prúdia z krajín Perského zálivu v podobe humanitárnej pomoci. E, nie všetky prostriedky, ale existuje teda spôsob, ako presunúť tieto peniaze cez arabské, alebo ako povedala moja kolegyňa, cez európske banky a takýmto spôsobom sa kryje financovanie terorizmu rada by som vedela. Ja si myslím, že treba spracovať e, na tom, aby sme vykorenili radikalizáciu a situácia je naliehavá. Ešte obrannej politike. Ja si myslím, že tu neexistuje politická vôľa a ani obranné prostriedky. Najdôležitejšie je sú tu štáty, ktoré trpeli terorizmom, ale sú tu aj krajiny, ktoré terorizmus nepoznajú. Čiže ja sa domnievam, že treba prisúdiť oveľa väčšiu dôležitosť, oveľa viac prostriedkov, že polícia potrebuje viac prostriedkov, potrebujeme iný typ policajných zložiek, súdcov, vyšetrovateľov. Všetci musíme byť pripravení na túto novú hrozbu vynára sa to na tisíckach miest, nemáme dostatok e, policajných zdrojov. Prečo si nevymieneme informácie? Často je to aj otázkou kapacít. Nie tým, že policajné zložky by boli neschopné. Nie, nie, nie. Jednoducho často nie sme ani na to pripravení. Takže ďakujem veľmi pekne. Pán Dupré? Ďakujem veľmi pekne. Prepačte, ja som prišiel neskoro. Možno zopakujem to, čo už odznelo. Všetky otázky sa týkajú nutnosti posilniť výmenu informácií a v mojej krajine, aj tu v parlamente počúvame hlasy, ktoré volajú po e, založení spravodajskej agentúry akejsi európskej CIA. Čo si o tom myslí pán koordinátor? Potrebujeme novú inštitúciu alebo stačí transformovať Europol, aby sme naplnili túto misiu? To je poprvé. Po druhé, hovoríte o um, legislatívnom návrhu, ktorý by mal umožniť um, napojiť údaje v jednotlivých databázach. Ako, ako vidíte, časový harmonogram tejto súvislosti. Pokiaľ ide o PNR, čítal som závery rady, tie hovoria o ambicioznom európskom registri PNR. To by skôr ide o národné registre PNR, ktoré sa zorganizujú podľa toho istého vzoru. Moja otázka znie, ak by predpokladný terorista odišiel vlakom do, z Paríža do Brusela, na, do Bruselu nastúpil na lietadlo a odletel do Turecka, takže Belgicko by potom zaregistroval tieto údaje. Ak by nebol z, v registri a odcestoval by do Belgicka ako terorista, tak by tieto in, systematické informácie neboli v dispozícii, na čo by potom slúžil PNR, pretože podľa toho vzoru, o ktorom ste hovorili vy, Európsky PNR by nebol povinnosťou všetkých členských štátov zadávať do databázy Europolu e, radikalizované podozrivé osoby, ktoré sú podozrivé zo spáchania trestných činov. Pán Idrman, ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že sa intenzívne diskutovalo o bezpečnostných opatreniach PNR a podobne súhlasím, dôležité aspekty, musíme dať občanom pocit bezpečnosti, ale problém je aj v tom, že sme menej diskutovali o integrácii a ja si myslím, že je dôležité mať e, pracovné skupiny, ale potrebujeme konkrétnejšie koncepcie v tejto oblasti Veď čo, čo hovoríte na prepojenie medzi sociálnou marginalizáciou, nezamestnanosťou, radikalizáciou a tak ďalej. Nejde len o otázku vzdelávania. Ja sa domnievam, že tu treba našu prácu zintenzívniť. Pán de Kerchove, vy ste hovorili, že prepojenie medzi migráciou a terorizmom je toxickým prepojením. Ale Problém tkvie v tom, že máme členské štáty a EU vlády, ktoré využívajú tento toxický narratív. Čo plánuje komisia preto? Ako bude komisia a predsedníctvo riešiť túto otázku? Poslanci, niektorí poslanci parlamentu tento toxický narratív využívajú rovnako ja sa pýtam, ako, ako, ako sa dopracujeme k efektívnej politike, keď sa tu využíva a pretraktuje tento toxický narratív. Ďakujem veľmi pekne, pani Musolini, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja sa chcem zamerať na dva body vzhľadom na, body vzhľadom na to, že nás tlačí čas. E, poprvé, v Taliansku sme, hm, došlo k zatknutiu podozrivých osôb z terorizmu, či už na základe výmeny informácií na internete, ktoré následne boli prepustené. Ja chcem vedieť, pokiaľ ide o súdy, či teda sa táto otázka bude riešiť po Paríži. Ďalej uvedomme si, že tí teroristi boli v Bruseli, neboli na nejakých zvláštnych miestach, v štvrtiach, kde poriadkové sily nikdy nevstúpili, s výnimkou posledných dní, kedy vykonali policajné razie. A ešte jedna vec, moslimská komunita. Nejde o náboženstvo pri terorizme. Teroristi sú niečím iným. Preto je dôležitý dialog. Tu nám neposlúžia manifestácie. Naozaj treba, aby muslimská komunita s nami spolupracovala, treba, aby kontrolovali mladých, treba, aby sa kontrolovali centrá, kde sa zhromažďujú, kde, kde ne, nefiguruje náboženstvo. Čiže od moslimskej komunity teda očakávame viac, očakávame, že budú dohliadať na svojich mladých. Oni predsa vedia lepšie ako my, čo sa v ich komunite deje. Ďakujem veľmi pekne, pán López Aguilar. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa obrátiť na pána Gekerchového. Kerchového vy ste koordinátorom EÚ na boj proti terorizmu. To znamená, že nie ste komisárom pre sociálne záležitosti. Čiže ja sa pýtam, prečo sme tak zraniteľní, prečo sme tak zraniteľní pred touto obrovskou hrozbou. Mm. Vy ste koordinátorom EÚ na boj proti terorizmu a ak je tu niečo zrejmé, čo sme sa naučili z týchto strašných udalostí, je to, že tu chýba o koordinácia. Keď čítame správy, či sledujeme správy z celej Európe, či počúvame správy zo samitu, tak počúvame kritiku parlamentu. Parlament neprijal pravidlá PNR, že sme to blokovali. To nie je pravda. Ale existuje nejaká seba kritika aj v rámci rady, pokiaľ ide o riešenie nedostatku koordinácie. Naozaj eh, aj kritizuje sa aj rada sama seba, keď hovorí o nedostatku alebo o chýbajúcej výmene informácií medzi štátmi, pokiaľ ide o spravodajské agentúry. Máte nejakú stratégiu na zriadenie spravodajskej, povedzme, jednotky EÚ, alebo aspoň nejakej malej bunky, ktorá by si v rámci Európy vymieniala informácie, aby sme e, naozaj mohli silnejší, aby sme zabranili tomu, aby e, sa, aby k tým udalostiam došlo znovu. Máte predstavu, akým spôsobom budete budovať na tom, čo sa už urobilo, pokiaľ ide o spravodajské informácie? Um, Máte predstavu, že akým spôsobom sa toto bude rozpracovať? Pán predseda, ďakujem veľmi pekne. A poslední dvaja rečníci. Becker, nech sa páči. Sorry. Uh, Ďakujem za slovo. Nuž, len stručne by som chcel sa pozitívne vyjadriť k tomu, že po veci PNR nastal pokrok. No, bola tam určitá blokáda zo strany lavice a liberálov a ja by som chcel ešte apelovať na to, že tu máme určitú povinnosť vzhľadom na bezpečnosť a je potreba, aby to bolo všetko v súlade s ústavou. Takže ja podporujem aj váš boj v tom, že v prípade terorizmu a najťajších zločinov musia firmy dať k dispozícii aj svoje kódy. No a pred čo týka tých údajov hľadom na lety lietadlom, tak máte tam nejaké nové informácie, ktoré sa môžete podeliť? Ďakujem pekne pani Makovej. Ďakujem, pán predseda. Veľmi stručne z mojej strany. Problém je za prvé financovanie teroristov a to je naliehavé. Všetky ostatné opatrenia si vyžiadajú čas. Ak môžeme zamedziť financovanie terorizmu, tak sa nám podarí e, naozaj priškrtiť ich zdroje a ja si myslím, že, trestný, že pranie peňazí, špien peňazí a konfiškácia, teda pranie špien peňazí malo byť trestným činom vo všetkých krajinách. Mm, organizácie trestných činov v Kostaní by mali poznať skutočných e, vlastníkov jednotlivých firiem a Mali by sme si dať pozor na všetky peňažné transakcie. Tie by mali prebiehať len cez banky. Spravodajské organizácie by mali spolupracovať medzi sebou. Ja viem, že spolupracujú, ale nie všetky, pretože pretože niektoré nedôverujú tým ďalším. To je, to je, to je potom v rukách rady, aby to riešila a pretože ak spravodajská služba ne, z jednej krajiny neverí spravodajskej službe z inej krajiny. Ja neviem, čo by sa dalo robiť, ale myslím si, že to by mala riešiť rada. E, Vy, voľný vízový režim. Ja viem, že bola podpísaná doho- dohoda so Spojenými emirátami, pokiaľ ide o liberalizovaný vízový režim. Parlament ale svoj súhlas dosiaľ neposkytol. Ja som diskutovala so zástupcami stáleho zastúpenia. A ja sa chcem spýt, spýtali sme sa ich, vezmete nejakých utečencov, oni povedali nie, tak, tak prečo dávame e, liberalizovaný vínový režim krajinám, ktoré sú bezpečné a ktoré by, ktoré by si mohli vziať utečencov a postarať sa o nich mali by sme to vziať do úvahy, keď to príde k nám na Libe. Ďakujem veľmi pekne. Ja som dovo- umožnil kolegom, ktorí prišli neskôr, aby sa vyjadrili. Eh, ešte aby bolo jasné, nakoľko ide o komplexnú diskusiu. Umožnil som vám, aby, som bez preru- aby ste bez prerušenia mohli vyjadriť všetky svoje názory diskusia je to veľmi dôležitá a je aj veľmi aktuálna. Prečo je taká aktuálna? Vyjadrím sa tomu, čo povedal pán López Aguilar. Kolegovia hovorili o istej dichotómii. Určite, budete mať svoj čas samozrejme, aby ste na to zodpovedali. Hm, hovorilo sa o tom, ako je vnímané Libe, ako je vnímaná rada. Hm, Panuje v rámci rady nejaká seba kritika? Nejde tu o nič nové. Prímske, prímská dohoda bola podpísaná v roku 2005. Um, ehm, sedem členských štátov sa, ne, sa um, mm, nediela svoje údaje a tak ďalej. Čiže v EÚ prebiehajú teroristické aktivity čakáme na legislatívu o strelných zbraniach. My, my členovia, my poslanci tu pracujeme na jednotlivých legislatívnych e, aktoch. Čokoľvek nám bude predložené, budeme intenzívne pracovať. Nemali by sme byť vnímaní. Um, my, ja, ja som len chcel povedať, že, že, že my s vami spolupracujeme a malo by byť veľmi jasné, že čo robí rada a čo robí komisia. V, v roku 2014 boli implement, mali byť implementované prímske rozhodnutia a komisia by si mala byť toho tiež vedomá. Ja by som vás chcel teraz pozvať, aby ste zareagovali čo najpodrobnejším spôsobom na to, čo tu odznelo. Takže nech sa páči za predsedníctvo pán Ubereken. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem všetkým poslancom za ich otázky, za ich vyjadrenie v diskusii. Chcel by som najskôr možno odpovedať na to, čo ste e, povedali práve teraz. Myslím, že rada a najmä naše predsedníctvo rozhodne vníma Európsky parlament ako partnera, ako významného partnera, kľúčového partnera vo všetkom tom, o čo sa snažíme v tejto oblasti. Je pravda, že priama zodpovednosť e, zaplnenie je na úrovni členských štátov a ich jednotlivých e, ministerstiev, ale rozhodne pracujeme všetci spoločne na tom, aby sa to podarilo. Teraz e, na záver predsedníctva ešte nie sme úplne na konci. Myslím, že ešte nie je na mieste celkom veci hodnotiť, e, analyzovať, ale rozhodne myslím, že môžem povedať, že sme spolupracovali veľmi dobre s parlamentom v posledných mesiacoch a som presvedčený o tom, že to bude takto pokračovať e, aj v najbližších týždňoch, aj v téme PNR, aj v téme ochrany osobných údajov našich občanov. Teda najskôr k otázke informácií a spravodajských služieb. Bol by som nerád, keby ste e, to pochopili ako e, nejaké e, ospravedlnenie. Je to rozhodne fakt a takto to stanovuje zmluva. Národná bezpečnosť je termín, ktorý používa zmluva na to, aby sa odvolala k spravodajským službám. Toto je mimo kompetencie Európskej únie. A nie je to len nejaká výhovorka. Teda, keď sa hovorí o spravodajských službách v rade, ehm, je to iba obmedzenej miere prejednávané, pretože je to výlučne v právomoci členských štátov. Isté, že to nebráni národným jednotkám spolupracovať a ja som presvedčený o tom, že Žil sa ešte vyjadrí podrobnejšie k tomuto, pretože práve prostredstvom jeho oddelenia vzniká to prepojenie medzi tým, čo sa deje v tejto oblasti na úrovni EÚ a na úrovni členských štátov. Isté, že je mimoriadne dôležité v boji proti terorizmu ktorý prekračuje kompetencie Európskej únie, podporovať spoluprácu najmä policajných zložiek a súdnych zložiek. A mali by sa jednoznačne informácie zdieľať. Vypočul som si aj mnohé slova kritiky, ale tvrdiť, že členské štáty nič nerobia, že členské štáty si informácie nevymieňajú a tvrdíte, že členské štáty nevyužívajú databázy, ak dovolíte, toto podľa mňa dosť výrazne zjednodušuje e, celú vec. Máme predsa šengenský informačný systém, ktorý je naozaj s tým úspechom. Je to nástroj, ktorý sa využíva a tiež máme prístup k iným databázam, ako napríklad e, k databázam Interpolu, tiež e, databáze o, centor, o cestovných pasoch, ktoré boli ukradnuté. Áno, nevyužívajú sa tieto nástroje v plnej miere. Toto členské štáty uznávajú je na mieste istá kritika, a to aj seba kritika rady. Ministri e, pre bezpečnosti po tejto rade pre vnútro a spravodlivosť eh, potvrdili, že ministri uznali, že tieto nástroje sa mu, musia v praxi plne využívať eh, a tu sa kladie dôraz nielen na nové opatrenia, ale na plnenie už existujúcich opatrení. Databázy, ako napríklad databáza Interpolu, sa e, využíva v plnej miere, e, využíva sa stá tisíce krát každoročne, isté, že nie je to e, optimálne ani ideálne. Rozhodnutia ako napríklad rozhodok Prüm, tie sa plnia v praxi dosť pomaly, možno až príliš pomaly. Je to zložitý systém, pretože nepokrýva len jednu centrálnu databázu, ale 28, ba dokonca viac národných databáz. Ide o diverzifikované rôzne databázy v oblastiach, ktoré sú veľmi citlivé, ako napríklad eh, údaj o DNA a digitálnych otlačkov prstov. A aj tu sa musia zlepšiť eh, prepojenie medzi členskými štátmi aj v oblasti kontrol, ale tiež eh, v dodržovaní štátov, pretože každý jeden členský štát, ktorý sa chce spojiť s inými, si chce byť istý, aby sa jeho štandardy bezpečnosti dodržiavali. Toto samozrejme si vyžaduje finančné zdroje aj ľudské zdroje. Ďalej, pokiaľ ide o systém PNR, mnohí ste to spomenuli, áno, je tu výzva, aby sa čo najskôr táto legislatíva schválila. Myslím, že Ehm, nie len e, s ohľadom na posledné udalosti, sa rada bude snažiť e, celú vec posunúť čo najskôr dopredu. Ehm, tie tri body, ktoré sa takto týkajú v záveroch rady, sú najzásadnejšími v prístupe rady k týmto rokovaniam. Myslím, že zároveň však ministri aj zdôraznili svoje odhodlanie uzavrieť rovnako rýchlo aj reformu v oblasti ochrany údajov. Už som e, napokon včera mal možnosť o tom s vami hovoriť. Čo sa týka smernice o ochrane údajov, e, tu by som v krátkosti len chcel povedať, že z pohľadu rady a členských štátov táto rovnováha, ktorú momentálne máme v rokovaniach, e, podľa nás je vhodná na zaistenie dostatočnej ochrany údajov a tiež aby sa nebránilo činnosti policajných zložiek a rôznych iných súdnych e, zložiek. Mohol by som možno ešte doplniť, že v rokovacej delegácii predsedníctva máme aj riaditeľa e, súdnej polície, ktorý je súčasťou tohto týmu a to preto, aby sa naozaj overilo, či policajné zložky budú môcť využívať tento nástroj v plnej miere a čím nebude naopak brániť v práci aby teda táto rovnováha naozaj bola zaistená. Čo sa týka kontrol na vonkajších hraniciach, to by som možno spomenul dve súvislosti jednak. Či členské štáty majú záujem na tom, aby sa situácia zlepšila? Áno. Napríklad nedostatok zriadení Eurodac, najmä v Grécku, na hraniciach na Egyptskom mori, pretože vzhľadom na obrovský príliv utečencov je tam nedostatok predsedníctvo. Práve teraz eh, pracuje členskými štátmi na tom, aby sa tento nedostatok napravil. Čiastočne sa to už podarilo a ešte na tom ďalej pracujeme. Ďalej druhá vec sa týka európskych občanov. Prečo sa rada domnieva, že bude potrebné lepšie zamerať kontroly na vonkajších hraniciach Schengenu. Európske občania, ktorí sa snažia prekročiť vonkajšiu šengenskú hranicu, podliehajú tzv. minimálnej kontrole, teda kontroluje sa cestovný pás, je možnosť systematicky kontrolovať tiež databáze, či daný cestovný pás eh, nie je sfalšovaný alebo ukradnutý. Máme tiež možnosť na základe aký systematicky kontrolovať, či ide o hľadanú osobu. Pardon, aký nám neumožňuje e, presvedčiť sa, či e, systematicky všetky osoby e, nie sú hľadanými osobami, e, aký umožňuje len e, námatkové kontroly takéhoto druhu, nie systematické teda nemôžeme systematicky overovať, či daná osoba e, figuruje v CIS, či bol vdený európsky zetikáž napríklad, e, alebo či ide o podozrivého či možného teroristu. Čo sa týka vízovej výnimky a žiadosti e, USA, môžem povedať v mene predsedníctva, že Zatiaľ nemáme konkrétne informácie o konkrétnom zozname želaní, ktoré by Spojené štáty predložili. Čo sa týka CBRN, je to niečo, na čom členské štáty pracujú, teda čo sa týka najmä výbušnín. Vyžaduje si to obrovské investície, ktoré už boli čiastočne schválené a tiež si to bude vyžadovať eh, tiež eh, mobilizáciu Fondu internej bezpečnosti. My sme na toto dosť výrazne poukazovali. Viem, že najmä Luxembursko eh, sa rozhodne v tomto smere veľmi angažuje, pretože cez naše územie ehm, mm, prechádza dosť intenzívna letecká doprava a preto je potrebné to sledovať. Čo sa týka prevencie, myslím, že poprvýkrát pri príležitosti Rady 20. novembra eh, sa ministri naozaj eh, intenzívne venovali a podrobne venovali tejto otázke prevencie radikalizácie. Myslím, že s komisiou eh, už sme vykonali veľké množstvo práce, okrem iného aj tá konferencia, ktorá prebehla, tá umožnila stretnutie mnohým expertom. Je to oblasť, ktorá je dosť citlivá aj na regionálnej aj miestnej úrovni. Tam už bolo vynaložené veľké úsilie aj na úrovni um, občianskej spoločnosti. Myslím, že je to úsilie, ktoré bude musieť byť dlhodobé. Rozhodne naše predsedníctvo uznáva význam, ktoré, ktorý sa mu má pripísať. Tiež uznávame, že to bude vyžadovať aj finančnú podporu, aj podporu e, v oblasti školení. Bude si to tiež vyžadovať dostatočnú výmenu skúseností, pretože skúsenosti v niektorých členských štátoch sú naozaj veľmi cenné a hodnotné a mali by sa posunúť e, aj iným členským štátom v snahe riešiť čo najefektívnejšie tento problém a to vrátanie uh, e, sektora vzdelávania. Dobre. Takže Ďakujeme predsedníctvu predovšetkým aj za vaše príspevky v rámci v týchto, v týchto finálnych fázach. Teraz pán Nekrchove. Ďakujem. Budem hovoriť o dvoch hlavných témach. No, padlo tu veľa dobrých otázok. Prepašte, že sa k úplne všetkým. Ale tak sa to bude lepšie. Po prvé, prevencia a hlavne teda výmena informácií. Čo týka výmeny informácií, zopakujem to, čo povedal Raul. No už tie zmluvy vyzerajú tak, ako vyzerajú a to je rozho- teda rozhodnutie členských štátov a národná bezpečnosť spada do výlučnej právomoci členských štátov. A ja sa snažím premostovať medzery medzi týmito komunitami, teda aj medzi Euró- eh, mimo Európskej únie. A taktiež musíme byť všetky nástroje tam k dispozícii. Nie je to jednoduché. Diskutovalo sa o tom, a to nie je náhoda eh, v súvislosti s Lisabonskou zmluvou a členské štáty chceli, aby toto nespadalo do európskych, európskej právomoci. Takže neexistuje nič ako európska bezpečnosť. Ale toto v podstate je globálneho charakteru, toto nebezpečenstvo. Je to, je to postupný proces. My e, vybudovávame dôveryhodnosť Európskej únie, ale čím viac sa nám to darí, tak tým viac teda by malo dochádzať k vytváraniu takého európskeho rámca. Hovoril som o takej inštitucionálnej schizofrénii, ale Lizabonská zmluva v podstate nie je ešte taká stará. A ja som strávil asi 15 rokov svojho života výstavbou tretieho piliera a dúfajúc, že sa presunie do prvého. Ale tak až, až sa to podarí, tak potom komisia bude môcť započať napríklad postup pri porušení a tlačiť na členské štáty. Takže chceme aby členské štáty boli právne v podstate zaviazané informovať e, Europol o akékoľvek, alebo aj Eurojust, o akomkoľvek trestnom stíhaní, ale tam sme sa ešte nedostali. A skutočne na mňa urobil veľký dojem, ako Junckerová komisia postupuje v tejto súvislosti, pretože prišli s mnohými skvelými návrhmi, napríklad čo týka pohraničné straže. Hovoril tam Olivier a nie je to len legislatívna práca. Olivier hovoril o tom, čo sa deje na generálnom rediteľstve HOME. Ide tu skôr praktickú prácu, že chceme chrániť zraniteľné ciele. Vrátane teda je tam aj dôležitá činnosť spravodajskej služby. Je treba prísť s konkrétnymi projektami, napríklad bezpečnosť e, leteckých spoločností. A myslím si, že Olivier a jeho tým sa o toto snažia. Chcú všetky strany priviesť k, jedno, k jednému stolu, aby sme sa mohli lepšie dohodnúť, ale to sa nestane len tak zo dňa na deň. A inf- výmena informácií prebieha, pokiaľ si ľudia veria, ale Teraz to vyzerá, že členské štáty, 27 členských štátov si dostatočne asi ešte neverí, takže na tom je treba popracovať. A ja stále hovorím, že Edgardovi Hooverovi e, to trvalo asi 30 e, rokov, kým e, v podstate dosiahol, že FBI spolupracovala v všetkých štátoch USA. A my v tej fáze ešte nesme. Máme článok 36 3 ohľadom potenciálnych džihadistov. Prečo ho neimplementujeme? už e, všet, je tu 50, možno aj viac oteňov šedej. Je to ťažký proces a dnes bezpečnostné agentúry majú kus informácie tam, kus tam a my nevieme, že niekto sa chystá do Sýrie. My vieme, že sa pomaly radikalizuje a preto chce, máme určité informácie a chceme ich získať ešte viac. A v takej chvíli len zbierate informácie a snažíte sa, aby ďalšie členské štáty zbierali tiež, aby sme dospeli k nejakému záveru. No a pokiaľ je niečo dôležité, pre bezpečnostné agentúry, tak je to chrániť si svoje metódy, pretože pokiaľ otvoríte dvere a všetko to všetkým vyložíte, tak bude, budete priehľadní. A mňa vždy prekvapovalo, že musíme všetko vysvetliť a byť 100% transparentní. Pokiaľ vám musíme vysvetliť, ako sa budú využívať PNR a vysvetliť všetky kritéria s tým súvisiace, tak ľudia, ktorých chceme zachytiť, tak oni zmenia svoje chovanie. A Snowden Leaks mal dopad na operácie teroristov a to bolo preto, že teroristi zistili, akým spôsobom sú monitorovaní. Takže tak toto je. No a súkromie, to je veľmi dôležité. Ja som strávil roky svojho života tým, že som spisoval chartu, pretože teraz som dôležité články 7 a 8, takže tam je tiež treba nájsť správnu vyváženosť. No a my máme právo samozrejme na robustnú sieť ochrany údajov, ale pokiaľ je tam príliš veľa požiadaviek a nezdielajú sa informácie, tak to potom bude, nebude fungovať v európskom kontexte. Takže je treba nájsť tú správnu vyváženosť súhlasím, že nie je dostatočná vízia v budúcnosti ohľadom mechanizmu na zber a zdieľanie e, údajov. Bol to dlhý proces, ktorý, v ktorom bolo mnoho iniciatív. Chceli sme to nejak skoordinovať, ale bohužiaľ nemáme nejakú spoločnú víziu, nemáme dostatočnú spoločnú víziu, súhlasím veľká výzva do budúcnosti. Ako zaručiť lepšiu interoperabilitu týchto rôznych mechanizmov? Potrebujeme príslušné údaje, potrebujeme zbierať údaje PNR a dokonca pokiaľ sa odohrá nejaký útok a poviete, že tí útočníci išli autom, ale to nie je argument. My chceme nájsť nejaký účinný spôsob. Aby som sa vyjadril k ďalšej otázke pána Depre, tak e, sme viazaní s zmluvami. Ale v článku 4 zmluvy sa vo veci bezpečnosti členských štátov hovorí o aspektoch bezpečnosti, ale v článku 75 sa hovorí, že členské štáty nemajú žiadne prekažky v tom, aby prehlbovali svoju spoluprácu. Členské štáty sa ešte e, na úrovni e, GATT majú záväzok snažiť prehlbovať túto spoluprácu. Ja sa pri týchto stretnutiach vždy snažíme to poukazovať. Je dôležité, aby sa mimo inštitucionálneho rámca, keďže to zmluva neumožňuje, aby sa snažili o mnoho viac štrukturalizovať svoju spoluprácu, čo sa týka informačných systémov a taktiež stálych štruktúr. Polícia to už napokon robí. Prešlo sa k tzv. Akejsi, e, od, od, od akejsi ručnej e, amatérskej spolupráce k štrukturovanej a tak povedať priemyselnej spolupráci a snažíme sa povedať v rámci Božej, ktoré nám zmluva dáva. Isté, že kým sa plnej miere táto spolupráca prehlbí. E, potrvá to istý čas. E, e, predpokladá sa totiž, že Europol je policajnou agentúrou. Podľa mňa to nie je pravda, je to chyba. Podľa mňa bola chyba nazvať túto agentúru Europol. Je to agentúra zhromažďovania a spracúvania a analýzy informácií všetkých aktérov. Nejde tu o policajné zložky. Myslím, že v prípade zahraničných bojovníkov by mala vzniknúť jednotná platforma, kde sa budú zjednocovať všetky informácie a kde by sa to potom mohlo porovnať s ostatnými systémami. To je prvá otázka. Ďalej druhá otázka, to nechám Olivierovi. Europol by nemal e, musieť obracať sa na CIS e, iba v konkrétnych prípadoch a Europol by mal mať prístup k týmto údajom e, celoplošne. A vaša tretia otázka, tu v plnej miere súhlasím. Isté, že vznik eh, Európskeho PNR, to si bude samozrejme systematické využívanie eh, CIS. A ďalej otázka pána López Aguilara. Nuž, nepočuli sme na rade kritiku Európskeho parlamentu alebo výboru LIBE. A pokiaľ by ste vedeli, čo som povedal ministrom, ja som bol prvý, ktorý uznal, že je treba rýchlejšie a radikálnejšie implementovať to, o čom sa už rozhodlo. A ministri sami niekedy uznávajú, že hm, je to tak a to bolo vo februári, alebo možno ešte skôr. Takže sme spolu všetci uznali, že pokiaľ sa v Bruseli niečo rozhodne, tak je treba to implementovať v členských štátoch a predsedníctvo a ja budeme viesť piatok túto ťažkú diskusiu. Ministri musia čeliť niekedy nepríjemnej pravde. To sa musí odohrať teda. No a je pravda, že a možno to hovorím ešte slabo, sme trochu boli pomalí pri eh, postupe rozhodovania ohľadom PNR. No ale pokiaľ nebude nové PNR, tak v každom prípade budú národné PNR. Členské štáty si myslia, že je to užitočné, ale nebude to, bude to menej európske, bude to menej, menšia úroveň ochrany a bude to menej účinné. Takže preto vítam to, ako sa veci vyvíjajú. Ďalej. Sophie Infeld sa pýtala, za koho vlastne hovorím, aká je moja pozícia. No už toto pozícia bola vytvorená e, šéfami vlád, hlavami štátov. A je to veľmi komplexná hra a hrajú v mnohí hráči. Snažíme sa byť konštruktívni. Otázka je, či naše zdroje sú dostačujúce. Možno by mohli byť trochu obsahlejšie, ale to nie je otázka. Takže treba mobilizovať tie existujúce zdroje a vytvoriť si vzťah pre dôvery s členskými štátmi, tak aby sme mohli spolupracovať v európskom rámci. Čo sa týka parlamentu, tak vždy tu podávam správy. A ešte predtým, než vám moju správu zašlem, tak pravdepodobne už máte prehľad o situácii, ale snažím sa byť úprimný v mojom hodnotení situácie. Súhlasím s tým, čo podá Raul. Tá prevencia, to je v podstate nová oblasť pre nás, pre všetkých. Hovoril som o Francúzsku, pretože vo Francúzsku sa skutočne toho chopili ale to je len táto nová vláda. Tá vláda predtým sa o to príliš nezaujímala, skôr to zaujímalo Britov. Briti e, síce robili chyby, ale taktiež prišli s zaujímavými návrhmi. A toto ovplyvnilo aj program EÚ a mnohé ďalšie členské štáty, Dánsko, Nemecko a ďalšie. A teraz členské štáty zaviazali toho urobiť ešte viac. No a teraz dokonca bol zorganizovaný svetový summit v New Yorku a to bol väčší, to bol skutočne veľký úspech. No už v tejto fáze mám ešte trochu také zmiešané pocity, čo sa týka úlohy ideológie môžete posadiť k stolu niekoľko expertov a oni sa nezhodnú na tom, či je to hlavne problém nejakých osobných kríud alebo bezcelného života, problémov identity alebo pocitu krivdy prameniaceho z nedostatočnej integrácie, alebo či je to niečo iné a väčšinou sa bejú skôr také čierno-biele vysvetlenia násilného chovania. Nuž, my máme na internete ešte veľa práce. Uvidíme, či fórum bude fungovať, rehabilitácie, ako som už povedal, tí imámovia. A chceme ešte ďalších ľudí školiť, aby poznali, že ľudia sa začnú radikalizovať. Ale mne ide hlavne o, ko- o súdržnosť, o boj proti islamofóbii. Ide tu o to, že musíme tomu venovať pozornosť, byť kreatívny a viac toho v podstate nemôžeme veľa robiť. Máme tu európskych moslimov v Európe, ich 20 miliónov. Takže sú tu a musíme im pomôcť aby, k tomu, aby jeho, ich náboženstvo bolo rovnaké ako tie ostatné, otvorené a uvoľnené a kompatibilné s európskymi hodnotami. Niektoré členské štáty prijali už príslušnú legislatívu. Je to ťažká diskusia. Myslím, že čo skoro môže prebehnúť. Ďalej otázky k Turecku, pani Gomeš. Turecko je stále aktívnejšie, čo sa týka boja proti Daesh. Už sa to platia. Videli sme to napríklad v Ankare a to je pre nás dobrá novinka, pretože sú aj ďalšie aspekty, čo sa týka boja proti terorizmu, tak tam sa znam, sme zaznamenali veľký pokrok. A nie je to nebude mať v podstate žiadny vplyv, pokiaľ sa budeme pozerať niekde e, zvonku, nezapojení. E, takže tým nezvýšime sú vnútornú bezpečnosť. Ďakujem, Žil. Viem, že si sa nevedel ku všetkým otázkam, ale ďakujem za to, že si sa pokúsil vyjadriť aspoň k väčšine. Skutočne to, si to ceníme. A teraz Olivier, Olivia, prepáč, že ťa poprosím, aby si hovoril kratšie, ale máme skutočne veľký skos, takže snaž sa. Nuž, stručne. Ja sa nemyslím, že my tu nejako konáme teraz urýchlenie. Udalosti v Paríži e, trošku zvyšili urgentnosť niektorých opatrení, ale rozhodne nerobíme veci unáhlenie. To, čo sa udeje, sa bude vlastne diať v reakcii na aktuálnu situáciu. Už 10 rokov máme však európsku stratégiu boja proti terorizmu na základe štyroch pilierov a tá sa sústreďuje na prevenciu, ochranu, e, sledovanie a reakciu. My sa snažíme aj neformálne a formálne aj v spolupráci s pravodajskými službami členských štátov vychádza z týchto štyroch pilierov. E, všetko to, čo navrhujeme, všetko, čo robíme, reaguje na e, konkrétne e, testy a všetko to, čo navrhujeme legislatívneho alebo nelegislatívneho a charakteru musí prejsť testom a právnosti, potrebnosti, proporčnosti a taktiež dodržovanie základných práv. Prvý kontrolný bod je v podstate sama e, komisia. Naše vlastné oddelenia, naša právna služba e, je veľmi dobrým kontrolným subjektom, čo sa týka neplnenia. Indeed, Takže áno, komisia, teraz som to 5-ročnom prechodnom období skutočne dostali svoje zodpovednosti, čo sa týka porušení pravidiel. A už na niektorých sa e, pracuje, na niektorých tých e, postupoch. Takže komisia má v podstate dohliadať na uplatňovanie ustanovení zmluvy. To je jej úloha. A dám vám pár takých príkladov dostatočnej implementácie. Že keď hovoríme nedostatočná implementácia, tak to znamená, že niečo sa navrhlo, niečo sa rozhodlo z praktického alebo právneho legislatívneho hľadiska a teraz sa to neimplementuje. Takže dôvod, dôvody môžu byť rôzne. Nedostatok politickej vôle, technické nekompatibility, nedostatok zdrojov. Žil hovoril o e, IT systémoch, ktoré nie sú aktuálne. Poviem dva príklady. Europol sa teraz snaží prepojiť všetkých 27 členských štátov systémom, ktorý bude dôverný na EU úrovni, bude sa na ňom vymeniť informácie, no ale niektoré členské štáty dokonca ešte ani nepožiadali o toto pripojenie. Takže pokiaľ chcete viesť rozhovor a vymeniať si informácie, tak najprv je treba sa pripojiť. Je to zadarmo, Europol to urobí. Ale pokiaľ ste to nepožiadali, no tak tu máme problém. Po druhé, e, Europol e, kontaktné miesta pre otázky e, cestujúcich asi 5000 bojovníkov európskeho pôvodu alebo z Európy, v Sýrii a v Iráku. Členské štáty poskytli iba 1500 mien pre toto euro, miesto Europolu a to je skutočne obrovský e, rozdiel a niektoré štáty poskytli viac informácií, ktoré menej. Takže toto je otázka politické vôli, vôle a e, zaangažovanosti. Tých príkladov ešte veľa viac. Čo sa týka výmeny informácií, tak už to bolo povedané veľa. Vieme, že sú určité obmedzenia zmluvy. Aby som chcela povedať jednu dôležitú vec. Musíme si byť vedomi toho, že sú tu veľké rozdiely medzi spravodajskou službou, policiou a súdnictvom. Čo týka mandátu, vyšetrovacích metód a dozorných systémov a celkových cieľov. Zbieranie informácií, spravodajských informácií, to nevyzerá, teda tie kroky nie sú rovnaké v prípade policie, v prípade spravodajských služieb, takže sú tu určité postupy v rámci členských štátov a žil o tom hovoril, Europol je v podstate taký informačný úzol, to je jeden spôsob, ako to vidieť, ale toto rozdelenie práce vyzerá úplne rovnako v členských štátoch. A to musíme prijať. Sú tu určité riešenia? Asi áno je možné tu aktuali- pracovať na aktuálnych otázkach a zároveň si nevymeniť informácie, nuž áno, a potom tu, toto ide ruka v ruke s hodnotením rizika. Ide tu o zdroje a analytické techniky a Takže ten politický orgán v podstate rozhodne o zavedení opatrení. Žil o tom hovoril napríklad, čo týka ochrany leteckých spoločností. Takže je to možné, je to možné pracovať prakticky, ale je to proces, kde sa v podstate učite pri práci. No a čakáme ešte na veľké rozhodnutia od ľudí, ktorí sú platení lepšie než ja. Čo sa týka prekurzorov a CVRN, CVRN a akčných plánov, no už máme akčný plán z roku 2008 ohľadom CVRN, taktiež máme z 2009 akčný plán ohľadom výbušní. No a všetky tie kroky už boli implementované ja som hovoril o tom, že treba zintenzívniť prácu na otázke prekurzorov a taktiež v akčnom pláne, o pracovnom pláne komisie v roku 2016 je naplánované, že sa pozrieme situáciu v súvislosti s CVRN. Ja som bol včera v Boršete a predsedal som skupine eh, radiojadrových eh, expertov ktorí si vymenali praktické informácie, vedecké e, znalosti, poznatky z praxe, takže uvidíme, kde sme dosiahli pokrok, kde ešte je treba na tom popracovať. Čo sa týka e, sociálnej, sociálno-vedeckej oblasti. Súhlasím s vami, že na to, aby sme um, poskytli alternatívy, aby sme uznali dôveryhodné e, hlasy. Nede tu o formulovanie nejakých sloganov, musíme lepšie pochopiť e, fenomény, ktoré sú za týmto dianím a ak e, nepomenujeme správne tento jav, tak nenájdeme vhodné riešenie. Myslím, že tu je veľmi um, užitočné to je to fórum, je to snaha posunúť sa od analýzy cez projektové návštevy a taktiež e, repozitár, ktorý je k dispozícii e, s stovkami už držných adries. Chcete, viete, čo sa deje v Dánsku, v Barcelone, môžete si um, z tejto stránky odpísať telefónne číslo, získať kontakty na konkrétneho a vedúceho daného projektu. A to je pre celú vec veľmi prospešné. Teraz e, sa uh, celá vec posúva tiež na úroveň podporných misií do členských štátov a tretich krajín. Ja nechápem vaše tvrdenie, že to údajne nefunguje od januára. Ja si na to spomínam tak, že sme predchádzajúce obdobie uzavreli ešte v septembri, konkrétne posledný workshop sa skutočnil v Londýne a práve otázka tej témy sa snažíme tiež nadvezovať na predchádzajúce Centrum excelentnosti a až do septembra teda bežal predchádzajúci um, kontrakt prebehlo množstvo rôznych stretnutí za účasti mnohých odborníkov. Môžem sa teda ubezpečiť, že toto funguje dobre. A ešte dve rýchle poznámky na záver, čo sa týka prania špinových peňazí. E, v Svetej smernici o praní špinových peňazí možno chýba niečo. Táto smernica však vychádza z právneho základu v vnútornom trhu a pradne špinavých peňazí čiastočne, ale nekoherentne sa považujú za trestný čin takmer všetkých členských štátoch. Podľa nás by bolo vhodné, ale je to ešte predmetom zvažovania. Nie tvrdím, že sa to takto urobí, zvažuje sa to, je, aby sa to poňalo ako doplnok 4. E, ML, aby vznikla smernica 83.1 aby sa harmonizovali postupy v prípade pre špinavých peniazí celé EÚ. Opakujem, v mnohých členských štátoch sa to už robí, ale sú ešte tu nedostatky napríklad e, nedbalé pranie alebo tzv. samopranie. Je to trošku odborné, ale myslím, že tu je priestor veci zlepšovať. A ešte posledná vec, chcem uistiť švédskych polovníkov. Ja som sa snažil e, dať jasne najavo, že strelné zbranie, možno som to nepovedal dosť jasne, Náš hlavný problém spočíva e, v čiernom trhu odstavených e, azylových zbraní alebo e, čierny trh s vojenským zbrojným materiálom alebo s rôznymi inými zbraniami, ktoré sa takto predávajú. Niektoré z týchto zbraní sú úplne zakázané Niektoré sú síce povolené, ale s podmienkou získania licencie, čo samozrejme platí pre polovníkov. V iných prípadoch je potrebné len vyhlásenie a ešte v iných prípadoch eh, nie je potrebné nič. My však eh, celú vec ešte práve teraz prehodnocujeme. Isté, že máme voľný pohyb eh, tovarov a teraz celý tento systém chceme um, opatriť uh, dosť s prísnenými podmienkami. V každom prípade švédsky polovníci sa nemusia nikoho obávať, pretože tam majú veľmi silný signál a veľmi silný systém buď licencií alebo potrebných registrácií v prípade držania strelnej zbrane. Ďakujeme pekne, ďakujeme za to, že ste boli ochotní prijať aj konkrétne otázky jednotlivých poslancov. Kolegovia, táto diskusia bola veľmi intenzívna veľmi dlhá, dosť sme výrazne prekočili rečnícky čas a je celý čas vymedzený na túto diskusiu. Urobili sme to však zámerne, pretože považujeme túto tému za veľmi významnú. Išlo v podstate pôvodne o iba krátku informáciu, ale napokon z toho bola rozsiahla diskusia o veciach, na ktorých neustále pracujeme a ktoré sa týkajú aktuálne prebiehajúceho trialógu. Teda bola to veľmi intenzívna diskusia, by všetci prítomní poslanci sa aj zúčastnili. Ešte raz sa vám chcem všetkým trom poďakovať, vážení páni, za to, že ste prišli dnes do poludnia sem medzi nás. Ešte raz srdečná vďaka, ďakujem aj kolegom za ich eh, čas. Ospravedlňujem sa našim hosťom, ktorí prišli na ďalší bod na programe. Ak odchádzate, prosím láskavo opustite sálu v tichosti, prejdeme k ďalšiemu bodu. Colleagues, as um, our guests uh, reach the front table, I'm going to Popri tom, ako naši hostia prichádzajú za predsednícky stôl, chcel by som predniesť úvod, ak dovolíte, chcem sa ospravedlniť ešte raz všetkým kolegom, ktorí čakali na tento bod na programe. Chcem sa ospravedlniť za to, že sa začíname ním zaoberať až o niečo neskôr. Teraz sme pri bode 22. Dohoda o spolupráci medzi Eurojustom a Ukrajinou a tiež eh, bod 23. Dohoda o spolupráci medzi Eurojustom a Čiernou horou. Tieto body sa budú preberať spoločne a veľmi nás teší, že tu môžeme privítať pani Michelle Konix, ktorá si eh, práve teraz sadá. Je to um, predsednička Eurojustu. Vyjadrí sa najskôr k externému hodnoteniu o činnosti Eurojustu a tiež všeobecnejšie sa vyjadrí k plneniu nedávneho rozhodnutia o Eurojuste. Tiež sa v krátkosti chce vyjadriť k dvom správam o spolupráci, dohodám o spolupráci medzi eh, Ukrajinou a Čiernou horou a Eurojustom eh, o ktorých práve teraz jedná aj výbor Libe. Ďalej dáme slovo aj našim spravodajcom. Najskôr prebehne prezentácia návrhu správy pani Kaufmann. Ospravedlňujem sa ešte raz obom našim kolegyniam, spravodajkyniam za omeškanie. Ospravedlňujem sa aj pani Kaufmann, aj pani Natalie Grisbeck, ktorá má na starosti um, správu o vzťahu medzi Eurostom a Čiernou horou ešte raz sa ospravedlňujem všetkým kolegom, ktorí čakali na tento bod na programe. Začneme teda najskôr tým, že dáme slovo pani Konix. Možno o niečo stručnejšie, než ste pôvodne plánovali. Pokúsime sa skrátiť ten časový sklz, ktorý sme možno nadobudli už medzičasom Prepášte, že vás takto časovo obmedzujem. Ešte raz ďakujeme za to, že ste prišli. Ďakujem, pán predseda, vážení poslanci, vážení spravodajcovia. Vždy je mi cťou, keď môžem prísť medzi vás na výbor Libe a pohovorí vám o našej práci. Dnes vám predstavím správu z dielne Ernst Young. Ide o externé vyhodnotenie práce eh, Eurojustu. To je nezávislé externé vyhodnotenie. Poprosím prvú priesvitku. Každých 5 rokov prebehne podobná analýza. Akčný plán Eurojust bol medzičasom schválený kolegium 24. novembra. Ernst, e, správa Ernst Young je nezávislou správou a zamerala sa na implementáciu rozhodnutia Rady o Eurojuste. Zamerala sa ako sa Eurojustu podarilo naplňať e, operačné ciele a riešilo sa v rámci správy aj efektívnosť Eurojustu. Správa hovorí o tom, čo všetci dobre poznáme. Artanian zdôraznili oblasti, ktoré sú možným manevrovacím priestorom na ďalšie kvalitňovanie. Treba však povedať, že niektoré odporúčaní, ktoré, e, sa priamo, ktoré priamo hovorili o, o opatreniach, ktoré by nemal príjmať Eurojust ako taký, ale členské štáty alebo zákonodarcovia. Čiže dotknem sa aj toho, čo sa týka ďalších aktérov. Pokiaľ ide o operačnú prácu, bolo uvedené, že sa Eurojustu naozaj podarilo naplniť svoje ciele. Hovorilo sa o tom, že máme rozsiahli objem práce aj napriek tomu, že počet našich zdrojov sa nezvyšoval a že sa nám podarilo pracovať efektívne. Odporúčania sú naformulované v 8 oblastiach Prvé odporúčanie súvisí s aktívnou úlohou pri implementácii rozhodnutia Rady z roku 2008. Istotne e, je tu aj súvis s, pracovn- s aktivitami pracovnej skupiny Jean Val, ktorá ukončila šieste kolo vzájomných hodnotení a kolegium v oktobri potom prijalo um, akčný plán. Potom členské štáty na základe týchto krokov musia implementovať uh, jednotlivé ciele. Táto správa je pomerne dobre načasovaná, keďže Rada a parlament uh, budú, dúfam, e, budú miestom, kde sa odohrajú skutočne intenzívne diskusie o nariadení k Eurojustu a zmluve o fungovaní Európskej únie. Ja si myslím, že teraz nadišiel ten správny čas prezrieť sa na to, čo povedali externí hodnotitelia a čo povedali naši klienti, ako si, ako oni vnímajú implementáciu rozhodnutia rady a potom ako my samotní vidíme ďalšie kroky v súvislosti s odporúčaniami. Takže prvý súbor e, odporúčanie sa týka článku 12, čiže národných, e, systémov národnej koordinácie, my sme v tejto súvislosti prijali mnohé kroky. V 2008 sme Ehm, sme nakoncipovali tzv. Fish Suedoas. Ehm, tie sú k dispozícii národným korešpondentom prostredníctvom extranetu Eurojustu. My neustále tieto dokumenty, tieto fiš aktualizujeme a ponúkame touto cestou informácie, aktuálne informácie o, o implementácii. Organizujeme zasadnutie s národnými korešpondentmi. V rokoch 2014-2014 sa tieto konali a ďalší budú v februári 2016 aby sme si povedali, ako ENCS funguje, ako prebieha spoločná práca Takisto prebiehajú eh, zasadnutia Eurojustu a EJN, ďalej stretnutia medzi členmi NSCE za jednotlivými kanceláriami Eurojustu na účely zvyšovania povedomia o práci Eurojustu. Eurojust na druhej strane propaguje zapojenie členov ENCS do marketingových seminárov, my navštevujeme členské štáty, informujeme našich klientov, ako čo najlepšie využiť naše služby. Plánujeme, plánujeme um, semináre a roadshows, teda ukážky našej činnosti, aby sme ukázali, akým spôsobom sa členské štáty, mo- mo- ako, sa, ako sa môžu zacieľovať na jednotlivé oblasti pri spolupráci s nami. A ešte jeden technický bod. Kolegium zvažuje, že um, budú mať národní korešpondenti prístup aj k systému správy prípadov Eurojustu. Pýtam sa, pán predseda, koľko sekúnd ešte mám? 5 minút? Dobre. To súvisí aj s bezpečnými prepojeniami. Na teraz máme 14 bezpečných prepojení s 28 členskými štátmi, čiže, čiže vyvíjame úsilie na tomto poli a riešime konektivitu s členskými štátmi. Na ďalšej priesvitke vidíte, že je tu článok 13, ktorý súvisí s informáciami a informáciami, ktoré sú postupované Eurojustu. pokiaľ ide o informácie o cezhraničných prípadoch, pokiaľ Eurojust má o takýchto prípadoch mať vedomosť. My sme v tejto tomto smere prijali isté kroky. Národné orgány by mali mať istý harmonizovaný prístup k údajom Eurojustu. V roku 2014 sme prijali všeobecnú politiku, pokiaľ ide o údaje, ktoré sa nachádzajú v systéme správy prípadov. Plánujeme aj výročnú ehm, spätnú väzbu a výročné správy od členských štátov Pôjde samozrejme takisto o vyhodnocovanie našich prevádzkových aktivít, e, systém onkol koordinácie, pohostovostnej koordinácie. Systém sa využíval, ale nie povedzme nejak intenzívne využívaný. Klienti nám telefonujú deň, noc, musím povedať, na mobilné telefóny, ale ten, e, ten jednotný kontaktný bod, ten, tá pohotovostná koordinácia e, bola využitá len príležitostne. Išlo väčšinou o naliehavé záležitosti, ale hovorím, e, nebol povedzme využívaný nejak intenzívne. Druhé odporúčanie. Presadzovanie strategického plánovania s tým, že e, bude prisúdená priorita istým otázkam. My máme isté priority, ale samozrejme ponechávame sa istú flexibilitu, aby sme mohli zareagovať aj na nepredpokladané požiadavky. My by sme mali byť schopní pokryť všetky požiadavky, ale vzhľadom na agendu vnútornej bezpečnosti, migračnú agendu. Sme od začiatku roku a na nadchádzajúcich 5 rokov máme tri hlavné priority. Ehm, teda terorizmus, nezákonné prevádzačstvo a počítačová kriminalita. Čiže my uvažujeme, ako sa môžeme naozaj koncentrovať na prácu a ako alokovať zdroje tam, kde sú potrebné, kde je potrebná administratívna potreba po tom, čo kolegium potvrdí že je to miesto, kde sú najviac potrebné. Ďalšia priesvitka. Zákonodárca by mal špecifikovať e, lepšie úlohy a úlohy jednotlivých aktérov a to je vlastne vaša úloha a úloha rady. Hmm. Týka sa to samozrejme mandátu kolegia. My my na kolegiu nevyčkávame na to, aby sme mohli zmeniť pracovné metódy, aby sme zefektívnili naše metódy. My samozrejme uvažujeme o jednotlivých veciach. Máme výkonný výbor, ktorý má e, delegované úlohy a Tieto aspekty budú vlastne vytesané do kameňa tým, že budú súčasťou nariadenia, budú súčasťou práce zákonodarcu. E, štvorka boli sme požiadaní, aby sme racionalizovali vnútorné štruktúry a podštruktúry. Máme týmy, pracovné skupiny a jednotlivé task force. Mali by sme sa orientovať viacej na projekty, ktoré budú mať istý časový rámec a bude, e, budú monitorované aj jednotlivé zdroje. Odporčenie číslo 5, ďalšia priesvitka. Ernst Young sa domnievajú, že by sme mali regulovať kľúčové pracovné e, postupy možno jednotnejším spôsobom. Máme 28 národných členov, 28 kancelárií, to znamená 28 právnych systémov, mentalit a tak ďalej. Čiže my sa chystáme prijať isté záväzné pravidlá, nezáväzné usmernenia, k tomu sme vykonali obrovský kus práce. Rozhodneme sa konkrétne v prvom štúdiu roku 2016. Pokiaľ ide o predchádzajúce odporúčania, musím povedať, že plánovanie podujatí bude eh, predmetom prebiehajúcich eh, úvah a tak ďalej. 6 odporúčaní, čiže 6. odporúčanie. Ernst Young sa domnievajú, že by sme mali prijať operačné, alebo racionalizovať operačné postupy pracujeme na operačnej príručke, pravdepodobne ju skompletizujeme koncom roka a potom začneme implementáciou. Iný spôsob práce, iné pracovné toky, iné postupy, ale všetko je to o Európe. A ešte odpočenie číslo 7. Mali by sme pokračovať. Uh, v riadení, ktorú bude vychádzať z výsledkov, aby sme lepšie podporili kolegiu. Ide o oblasť, kde by sme mali mať nastavené viacero konkrétnejších namierušitých, šitých výkonných výkonnostných ukazovateľov, aby sme boli schopní zmerať si naše výdobytky, to, čo sa nám podarilo dosiahnuť. Mali by sme... Čiže vieme, aké sú naše priority, ale mali by sme samozrejme pracovať viac v tomto smere aj na prevádzkovej oblasti. Odporúčanie číslo 8. Mali by sme naďalej zohrávať proaktívnu úlohu, pokiaľ je zosúladenie našej operačnej práce s európskymi prioritmi. Takže tam som spomínala prepojenie, s, prepojenie na odporúčania. Ďakujem ti, Mišel, veľmi pekne. Pôjdeme hneď k e, spravodajcom. Silvi, nech sa ti páči. Ja, vielen Dank. Äh, ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne aj pani Konings. To bola dosť rozsiahla prezentácia. Srdečná vďaka. Ja som si pred dnešnou schôdzou pozrela toto hodnotenie Ernst Young. Myslím, že to dosť výrazne bude zohrávať aj úlohu v ďalšej činnosti Eurojustu. Čo sa týka dohody s Ukrajinou, tu by som v podstate chcela položiť jednu otázku. Vo vašej prezentácii sa to tiež objavuje aj v hodnotení Ersten Young. Celkom jasne ešte sú problémy pri výmene informácií s členskými štátmi a možno by ste mohli popísať kde sú tie najhlavnejšie problémy, prečo táto mimo informácií naďalej neprebieha tak, ako by sme si všetci želali a predstavovali. Ešte v kontexte dohody s Ukrajinou, vážny pán predseda, vzhľadom na krátkosť času, tu mám naozaj len niekoľko málo poznámok. Ide tu o dohodu o spolupráci medzi Eurojustom a Ukrajinou spoluprác v súvislosti s bojom proti závažnej trestnej činnosti, najmä v oblasti organizovaného zločinu a terorizmu. Táto dohoda obsahuje ustanovenia, ktoré sa e, e, týkajú posledenia spolupráce, operatívnej spolupráce medzi Eurojustom a Ukrajinou. Napríklad bude možné vyslať úradníkov z Ukrajiny do Eurojustu a tu tiež o informácií je tiež veľmi dôležité podľa môjho názoru, aby eh, spoločné kontrolné inštancie Eurojustu podľa článku 26 boli presúdené a aby tieto spoločné kontrolné inštancie, tak ako sa zistilo, aby sa zohľadnili všetky eh, výhrady v súvislosti s touto dohodou a tiež otázky ochrany údajov musia byť jasne objasnené. Ukrajina je súčasťou eh, parlamentného zhromaždenia Rady Európy od roku 1981 a tiež Ukrajina zaistila, že bude zaistená nezávislosť eh, v kontexte ochrany osobných údajov. Tak toto stanovil ombudsman, musí to byť nezávislý postoj. Celkovo podľa mňa to je dobrá dohoda a myslím, že parlament môže podporiť túto dohodu a mal by tak urobiť v hlasovaní. Ďakujem ti, Silvi. Pani Grisbeck, ktorá je správodajkyňou, pokiaľ ide o dohodu medzi Reustom a Černou horou. Ďakujem, ďakujem, Claude. Ďakujem aj vám, pani predsednička, za vaše vyjadrenia Eurojustu e, o jeho činnosti do budúcna. Môžem e, to formulovať veľmi stručne, aj keď e, väčšinou máme teda mali by sme mať podľa mňa dostatok času na analýzu týchto dvoch tém. Podľa zmluvy ide o postup, v ktorom parlament je len konzultačným orgánom, teda môže zaujať stanovisko, nie, um, nemôže sa k tomu nejako vyjadrovať, nemôže túto e, dohodu nejako upraviť, môže len schváliť alebo zamietnúť túto dohodu o spolupráci. A zároveň platí, vy ste to povedali, že sa to týka ďalšej činnosti Eurojustu a tiež e, sa to týka mm, konkrétnej spolupráce v oblasti e, súdnych a trestných e, záležitostí. Tiež sa to týka veľmi aktuálne aj boja proti organizovanému zločinu, aby bola tiež možnosť znemožniť činnosť týmto zložkám organizovaného zločinu a tiež vidíme, že posledné udalosti dokazujú, že efektívna spolupráca a výmena informácií a tiež um, koordinovaná reakcia európskeho charakteru je naozaj kľúčová. V tomto smere úloha agentúry s cieľom zlepšiť spoluprácu je rozhodne a mimoriadne dôležitá, ako ste povedali. My na to neustále poukazujeme vo všetkých súvislostiach eh, vo výbore LIBE a tiež eh, o niekoľko dní po hrozných útokoch eh, u mňa v mojej krajine. Predchádzajúca diskusia naozaj ma veľmi zaujala a dúfam, že ľudia, ktorí boli postihnutí priamo týmito útokmi, v Paríži. Dúfam, že si túto diskusiu nevypočuli, pretože um, si myslím, že by to ešte viac um, spôsobilo ďalšie straty dôveryhodnosti našich občanov, čo sa týka schopnosti reagovať na výzvy do budúcnosti. My musíme konať predovšetkým teraz v prítomnosti na úrovni členských štátov, Mňa teda naozaj znepokojila tá diskusia, ktorú sme tu práve absolvovali. Budúcnosť to nie je len zajtra, však to je predovšetkým dnešok, už dnes sa na ňu musíme pripravovať. Musíme prijať e, isté kroky a keď niečo nefunguje, mali by sme to zmeniť, mali by sme byť dostatočne odvážni. Zločinnosť a organizovaný zločin To vidíme denodenne. E, tento terorizmus, e, korupcia a zločin nepoznajú hranice. Nielen sme to svetkami, ale taktiež pociťujeme priamo, že sú tu rôzne nebezpečné zložky, mafiáni, um, zločinci um, nepoznajú hranice a preto ani naše reakcie nesmú byť obmedzené hranicami Ide tu o medzivládnu spoluprácu, ktorá musí prebiehať dynamicky, efektívne a musí zjednodušovať e, celý proces vyšetrovania. To je samozrejme úplne bez diskusie. Dve dohody, o ktorých tu teraz hovoríme, ide o veľmi klasické dohody a sú vo svojej štruktúre dosť podobné všeobecnému prístupu aj znenia týchto dohôd sú veľmi výrazne podobné dohodám, ktoré už boli uzavreté a týkajú sa samozrejme všeobecných cieľov, ako je posilnenie spolupráce a tiež vymenovanie kontaktného úradníka, kontaktných miest a tak ďalej. Teda ide o opatrenia, tak ako aj um, moja kolegyňa práve pred chvíľkou povedala. Teda v tomto smere tu nie sú nejaké zásadné problémy. Chcem vás teda kolegovia vyzvať, aby ste potvrdili a schválili tieto dohody, ale ak dovolíte, mám 3-4 malé otázky. Poprvé, mohli by ste nám zadefinovať, pani predsednička, prečo ste prioritne uprednostnili tieto dve krajiny, či ide o organizovaný zloží na Balkáne a boj proti nemu, tento organizovaný zločin predsa um, prekvita všade. Prečo ste si vybrali práve tieto štáty a nie Kosovo alebo iné? Teda prečo ste uprednostnili tieto dve krajiny? A ďalej druhá otázka. Aké priority si chcete stanoviť v tejto oblasti a ktoré štáty z pohľadu Eurojustu sa uh, vnímajú ako prioritné krajiny v vašich cieľoch? A ďalej tretia otázka v súvislosti so správou činnosti za rok 2013 spomenuli, že dohoda s Ruskom eh, je rozhodne prioritná. Chcem sa opýtať, aká je situácia v aktuálnom eh, období, či sa rokovania naďalej vedú, či sa prerušili. Vzhľadom na aktuálny vývoj situácie ešte eh, predposledná otázka. Bolo by možné, aby Európsky parlament bol pravidelnejšie informovaný o prioritách v tejto kľúčovej oblasti v oblasti spolupráce policajných zložiek viacerých e, štátov a tiež pri e, presune informácií. No a úplne posledná otázka, tu nesme by nechať, e, už existuje 7 dohod o spolupráci s Eurojustom, ak sa nemýlim, pričom jedna z nich ešte nenabudla účinnosť, do akej miery sú tieto dohody efektívne, do akej miery máme štatistiky, ktoré by nám mohli nejako poslúžiť a, a nakoľko efektívne pôsobí tento kontaktný prokurátor Eurojustu a tieto tiež kontaktné miesta. Um, sú nejaké konkrétne výsledky z tejto spolupráce, z tejto činnosti? E, už nás tu nie je veľmi veľa. Mohli by ste možno predsa len nám tieto informácie poskytnúť, aby sa zvyšla transparentnosť e, celého tohto procesu. Ďakujem. Um, Ďakujem veľmi pekne. Dvaja poslanci si želajú ešte vystúpiť um, Tieňovi a potom nakoniec pani Gomeš. Nech sa páči, pán Tantino. Pán Štetina, ďakujem. Je pre mňa skutočne cťou byť tieňovým spravodajcom v týmto správach. Čo sa týka Ukrajiny, tak Ukrajina prechádza veľmi ťažkými časmi. Je tam vojna a spolupráca EÚ a Ukrajiny z môjho pohľadu veľmi dôležitá. Ukrajina potrebuje stabilného partnera. Jedne tak bude schopná sa udržať na ceste pokroku a reforiem. Spolupráca s Eurojustom je veľmi pozitívnym krokom kupredu, ako aj pre, mm, aj pre Európsku úniu. Čo týka Čiernej hory, tak e, to je skutočne veľký prínos a nové zmluvné vzťahy Čiernej hory z EÚ posilňujú integráciu krajiny do štruktúry Európskej únie a taktiež do budúcnosti uľahčujú prípravu krajiny na členstvo v Európskej únii. Ďakujem. Ďakujeme za to, že ste hovorili stručne. Je Anna. Skutočne vás to veľmi rada vidím a chcela by som sa vás opýtať jednu vec. Ako vy zvládate, alebo boli ste úspešní úspešná vo vašom úsilí presvedčiť členské štáty, aby spolupracovali, čo sa týka teda účinnej e, justičnej spolupráce. Vieme, že sú tam určité prípady korupcie, je to všetko prepojené. No a v Portugalsku my máme prokurátorov, ktorí boli nahradní, keď, alebo ktorí povedali otvorene, že nimi e, nemecké orgány nespolupracovali. A v Nemecku boli ľudia usvedčení z korupcie, z podplácania úradníkov u nás v Portugalsku. No a táto spolupráca existuje, pretože v Nemecku sa prokurátori a usvedčené osoby dohodli že odhalia skorumpované osoby v Portugalsku a možno aj v Grécku. je toto je jeden prípad, ktorý som, na ktorý som vás chcel upozorniť. Takže o čom tu hovoríme? O čom hovorí rada v tomto rozhodnutí, keď zároveň sa umožňuje členským štátom, aby v prípade jasných prípadoch národ nadnárodnej korupcie nespolupracovali. A samozrejme, čo sa týka sieti, siete, pladieb, nejakých, sú nejaké tajné kroky, tak e, to je v podstate podobné ako keď sa financuje terorizmus alebo peranie špinavých peňazí. Upozorňujem vás, e, milá Anna, ešte máme dva body. Áno, toto je veľmi dôležitá dohoda, o ktorej tu hovoríme s Ukrajinou. Aj my musíme Ukrajine pomáhať boj proti korupcii, pretože ich korupcia súvisí taktiež s bojom proti korupcii v našom finančnom systéme a v iných systémoch. No, prepačte, Michel, myslím, že aj minule, keď ste tu boli, tak to načasenie bolo také, že sme mali málo času a my máme ešte dve e, písomné otázky, kvôli ktorým sme sem pozvali aj komisiu, takže už máme skutočne málo času. Prosím, teda vyjadrujte sa, alebo vyjadrite sa veľmi stručne. Ale vaša budúca návšteva vo výbore bude lepšie načasovaná, slubujem. Bude viacej času. Tak by Eurojust dostal dostatočný čas na vyjadrenie. Takže teraz prosím len stručne. Ďakujem. Predseda, ďakujem srdečne pani Kaufmann za odpoveď, za otázku. Áno, čo sa týka výmeny informácií medzi členskými štátmi, to je dôležité. A INCS má k dispozícii určitú sieť, alebo dôležité mať sieť, ktorá by bola lepšia než iné, než kri, siete kriminálnych živlov. Takže to je veľmi dôležité. A pre všetkým, čo týka boja proti terorizmu, za posledných 10 rokov, pretože od roku 2005 tam bola stanovená e, v rozhodnutí rady táto povinnosť. Rada uložila členským štátom povinnosť e, poskytovať informácie Eurojustu. No a Taktiež prebiehala pravidelná výmena informácií a takto v podstate riešime operatívne a strategické otázky. Takže ďalej prišlo rozhodnutie rady e, a rozčal 13 z roku 2008. takže teraz chceme e, vytvoriť Eh, INCS. A magistráty alebo eh, sudcovia v mnohých členských štátoch dobre eh, už pracujú veľa, my od nich žiadame potom ešte viac. Takže musia dobre pracovať, stretávať sa, vymeniať si informácie. No a taktiež potrebujeme teda špecializované siete so špecializovanými klientami a prokurátormi a taktiež je treba sa pozrieť na to, ktoré sú naše strategické priority. Takže využijeme každú jednu iniciatívu, každý krok vpred na to, aby naše siete boli lepšie než siete tej druhej strany. A to je v podstate dôvod ich existencie. No a taktiež čo týka Ukrajiny a návrhu správy o dohode s Ukrajinou, tak e, ochrana údajov, o tom sa už hovorilo, dvor sa úrad ombudsmana, to sa zdá byť solidnou zábezpekou. A čo sa týka Čiernej hory, tak taktiež to tam vyzerá dobre. No, čo sa týka dôvodu, stanovenia priorít. My vychádzame zo skúseností. Na Ukrajine máme veľa skúseností. Za, za posledných 10 rokov bolo 62 prípadov, 25 koordinačných stretnutí a veľmi emblematickým e, spôsobom sme teda spolupracovali Išlo tam hlavne o kybernetický zločin, pašovanie cigariet. Takže pokiaľ bude mať dohodu o justičnej spolupráci, ako máme s inými mnohými krajinami, tak si myslíme, že tam bude ešte väčšia miera aktivity. Čo sa vyjadrila k otázke pani Grisbeck. Ďakujem za vaše pozbudenie. Ak chceme byť efektívni v boji proti organizovanému zločinu, rozhodne. Takže potrebujeme reakciu v oblasti trestnoprávnej. Musíme dostať pachateľov pred súd a všetko musí prebiehať podľa pravidel právneho štátu. Takže čo sa týka bezpečnosti a migrácie, tak to je iná diskusia. Tak e, ja chcem hovoriť len o tom, ako by si stanovíme priority. Je treba, je, dá sa to aj aplikovať na otázku teda Čiernej hory. E, Čierna hora je krajinou Západného Balkánu, súčasťou Západného Balkánu a teraz vidíme za pár posledných rokov, že je treba, bolo treba sa koordinovať na Západnom Balkáne a že sú tam mnohé kandidátske krajiny, približujú sa k EÚ a to aj chceme. A máme sme mnohé prípady, bolo ich teda konkrétne 10. Neboli žiadne koordinačné stretnutia doteraz týka Čiernej hory, ale s tou súčasnou bezpečnostnou situáciou je vidieť, že je treba vystupňovať úsilie bojovať proti zahraničným teroristom, proti pašrakom ľudských bytostí a Taktiež môžeme si na operatívnej úrovni vymeniť informácie. Čo sa týka Ruska, tam prebiehajú rokovania. Ešte neboli uzavreté, pretože sú tam obavy v súvislosti s ochranou údajov. No a my sme ochotní s vami transparentne sa podeliť o informácie o organizovanom zločine, o boj proti terorizmu a potrebujeme vašu podporu. Máme teraz 7 dohôd o justičnej spolupráci a ďalšie štáty sa pridajú. Norsko, USA a Švajčiarsko. Tam máme skvelé výsledky. A má to aj veľký dopad na mnohé prípady, ale taktiež na kvalitu tých prípadov. Príklad. Anders Breivik, Anders Breivik my sme sa skoordinovali a vďaka e, orgánom Norska a USA sme mali tam dobré výsledky a nedávno sme mali, sme odhalili E, teroristickú siesť 12. novembra. Bolo zatknutých veľa ľudí a tiež čo prebehlo v spolupráci s e, Norskom a ďalšími. Takže to je zásadné. Vidíme, že tie prípady sú čoraz kvalitnejšie a ich čoraz viac odhalených. Ďalej, vo vzťahu k Ukrajine a k Čiernej hore. Ukrajina, už to bolo povedané, teda aké sú typy tých prípadov, proti ktorým tam bojujeme, korupcia, pranie špinavých peňazí. Takže bolo treba mať tieto dohody o styčnej spolupráci a teraz sa vracia k tej poslednej otázke pani Anny Gomeš. Nuž, my všetci musíme presvedčiť členské štáty, aby riadne a lepšie využívali e, naše služby a naše servery. Takže ide tam o dôveru a vychádzame z článku 85 zmluvy o fungovaní Európskej únie. Tam je viac možností e, na rôzne iniciatívy. No a vo svetle súčasnej bezpečnostnej situácie, tak e, si myslím, že by sa to mohla venovať väčšia pozornosť, pretože členské, členské štáty sú za, naraz nadšené a mm, žiadajú o pomoc, aby mohli lepšie a rýchlejšie bojovať proti týmto úkazom my poznáme tie problémy a chceme ponúkať rýchle riešenia, rýchle akcie, kroky. To je dôvod, prečo existujeme, prečo sme boli vytvorení a takto fungujeme s vašou podporou. Ďakujem. To bola veľmi dobrá veta na záver. Takže ďakujem predsedničke Eurojustu za to, že medzi nás prišla. Ďakujem aj spravodajkyňam za ich prácu. Teraz poviem ešte, že lehota na pozmenujúce návrhy je 16. decembra a zasielať ich prosím len v angličtine. Teraz kolegovia, musíme rýchlo pokračovať, pretože tlmočníci sú tu za pol jednej. A ešte tu máme dva body. Soraya postu nie je. Ana, nahradíš ju? Takže vo 24a to je otázka pre komisiu 9. apríla Soraya pozvať ďalších 35 členov poslancov poslal otázku k rámcovému rozhodnutiu rady a 1. júla 2015 prišla odpoveď. Takže to je podľa pravidiel 103, článku 131, je tam, tam lehota 6 týždňov. A teda táto otázka bola zaradená na program výboru LIBE, aby sme sa tam porozprávali, výmena e, názorov prebehne, teraz odozvem slovo Ane, za Soraju Post, potom dostane slovo komisia a potom ešte ďalší poslanci, ktorí má zájem sa vyjadriť. Takže najprv Ana Ana Head. Ďakujem. Takže v EÚ je jasne vidieť, ako sa vystup, ako sa e, stupňuje xenofóbia a rasizmus a je to veľmi nebezpečný vývoj. A toho sme videli v poslednej dobe e, dosť a teraz hrozné príklady. Je to veľká hrozba pre demokratickú spoločnosť. Rámcové rozhodnutie rady je len jedno z mnohých, jeden z mnohých krokov, ktoré sú potrebné, aby sme vyriešili túto situáciu. Ja som čítala správu komisie z minulého roka, tam sa hovorilo, že toto rozhodnutie je nesprávne alebo nedostatočne implementované v mnohých krajinách. Preto všetkým, čo týka e, toho, či rasistické a xenofobné motívy sú považované za priťažujúce e, okolnosti. A e, bolo povedané, že teraz sa to bude riešiť. A rovnakú odpoveď komisia poskytla na písomnú otázku. Povedala, že prebehol bilaterálny dialog, avšak už je rok skoro rok 2016 a mňa by zaujímalo vedieť od komisie, ako to vyzerá s implementáciou rámcového rozhodnutia v členských štátoch a s tými problémami, ktoré komisia spomenula vo svojej správe, či už sú vyriešené. Pokiaľ nie, tak by bolo na čase zahájiť e, konanie pre porušenie povinnosti. Čo sa týka z e, zločinov proti, z nenávisí proti osobom LGBTQ, tak e, komisia sa k tomu nevyjadrila. Tieto osoby sú často cieľom z dôvodu svojej identity alebo sexuálnej orientácie. Parlament žiadal často o rozšírenie pôsobnosti tohto rámcového rozhodnutia aj na takéto činy. Toto ale v správe o rámcom rozhodnutí nie je obsiahnuté. Nemala by komisia tiež zvážiť iné spôsoby, ako napríklad legislatívu na európskej úrovni e, o zločinoch proti LGBTI. Ďakujem. Takže prosím, povedzte nám rovno, prečo ste neodpovedali na tú otázku. To by bol dobrý začiatok. Ďakujem. Pán predseda, Ďakujem aj vážení poslanci, že ste nám dali príležitosť sa vyjadriť tejto otázke. Áno, ako bolo povedané niekoľkokrát aj tu v parlamente, aj v kontexte súčasnej migračnej krízy a v kontexte e, teroristických útokov v Európe. Boj proti rasizmu a xenofóbii znamená, že mu sa musí zaručiť riadna implementácia rámcové rozhodnutia rady. Toto je priorita pre komisiu. My sme pripravení eh, presadzovať uplatňovanie tohto nástroja a môžeme využiť, nebudeme váhať a využijeme svoje právomoci eh, v rámci zmluvy, pokiaľ do, bude dochádzať k nedodržiavaniu pravidel. Takže čo sa týka implementácie tohto nástroja, ktorom sa hovorí v otázke, tak e, Lisabonská zmluva stanovila prechodné obdobie a komisia započala bilaterálne stretnutia a dialógy s členskými štátmi, čo sa týka implementácie rámcového rozhodnutia a taktiež žiada e, príslušné objasnenie zo strany členských štátov. Komisia zistila e, pozitívny pokrok v mnohých členských štátoch, čo sa týka nejakých zmien e, v ich e, legislatív oblasti trestného práva, tak sú tam naďalej ešte problémy. No a na základe výsledkov bilaterálnych rozhovorov potom komisia spustí konanie pri porušení, pokiaľ to bude potrebné. Treba zaručiť riadnu implementáciu, dodržiavanie týchto princípov a v rámci prvého výročného kolokvia o základných právach bola vytvorená nová skupina vysokej úrovni, ktorá sa bude venovať javom súvisiacim xenofóbiou s rasizmom a tam bude dochádzať k výmene overených e, metód, a informácií o implementácii legislatív v tejto oblasti Európskej únie. Čo sa týka boja proti zločinom z nenávisti e, na základe nejakej sexuálnej orientácie alebo identity, tak už sme dostali viacero parlamentných otázok. Momentálne to nevyzerá tak, že by sa meni, malo meniť primárne právo EÚ. Avšak e, komisia vykonáva mnoho aktivít, aby pomáhala členským štátom pri implementácii e, alebo pri zmenách ich vnútroštátnej e, legislatívy a pri implementácii ustanovení rámcového rozhodnutia. Pre všetkým sa to týka otázok rodu, rodovej rovnosti, identity, rodovej identity, um, prejavov, nenávisných prejavov a tak ďalej. Takže taktiež táto skupina na vysokej úrovni bude bojovať proti e, neznášanlivosti. Prepačte. Ja, my sme chceli vedieť, prečo ste nám neodpovedali na vašu otázku. Nemáme čas na celú túto tento prejav, takže prosím, sústredujte sa ale na tento jeden bod. Ja chcem, aby ste komisii z tohto stretnutia, ja som písal pánu Timmermasovi, pani Jourovej, pánovi Abramopulosovi, komisárom, som im napísal, aby sa k tomu vyjadrili a vyjadrili na čas, pretože z toho dôvodu pozdržania sme museli e, zrušiť 15 diskusí Takže je to pre nás dôležité a pokiaľ sa už prídete, tak sa vyjadrite na našu otázku, prečo sa tak nestalo, nestalo sa tak na čas, prečo komisia neodpovedala na otázku, pretože sme e, teda nám to narušilo program. Takže my nepotrebujeme, aby ste tú otázku ešte raz popisovali. My vieme, čo bolo jej účelom. Prosím, tu sa pýtam pani Head, či je spokojná s tou vašou odpoveď, odpovedou. Prečo za 6 týždňov nebolo odpovedať na túto otázku? Môžete povedať áno alebo nie? No už neobdržali sme odpoveď. Otázka je prečo. Prečo neprišla tá odpoveď? Dobre, takže nemáme čas Takže prejdeme k ďalšiemu bodu, pretože tlmočníci tu budú 12.30. V každom prípade chceme komisii oficiálne aj týmto oznámiť, že je nepripustné, aby sme museli um, ešte raz opätovne diskutovať uh, o téme, um, ktorá súvisí práve uh, s touto otázkou iba preto, že komisia neodpovedala. Ďalej prejdeme k otázke pána Korál. Ide tu o súdnu spoluprácu. Vy ste sa pýtali 19. novembra 2015. A respektíve vy ste sa pýtali v auguste 2015, komisia odpovedala 19. novembra a teda prekračila tým tých stanovených 6 týždňov. Dávam slovo teraz pánovi Korávi, autorovi. Už sme už vo februári 2015 sme E, položili otázku, ktorý podpísali ďalší poslanci a pýtali sme sa komisie, kedy predloží komisie podrobné informácie o správnej transpozícii justičných a policajných opatrení v zmysle Lisabonskej zmluvy. Um, takéto opatrenia sú záväzné. Komisia odpovedala, že dala odpoveď členským štátom a 15. maj 2015 bol tým dátumom. Potom, čo nás notifikovala, tak e, komisia e, informovala parlament e, o členských štátoch, ktoré naplnili či nenaplnili. Potom v auguste sme sa pýtali opäť komisie, aby sme vedeli, aký je status prác. Právo parlamentu ako spoluzákonodárcu by mali byť e, v tomto smere samozrejme rešpektované. Komisia prišla neskoro a nebola dostatočná. Neexistuje zoznam členských e, štátov, nepoznáme dátum, do ktorého ukončí komisia vyhodnotenie. Mm. Nevieme, kedy komisia bude parlament e, informovať. Čiže toto sú všetko ale úlohy komisie od 1. decembra 2014 mala komisia vykonávať túto monitorovaciu prácu. Uh, my si myslíme, že už nemôžeme ďalej váhať. Táto téma je nesmierne dôležitá. Myslíme si, že, náš, že ani náš celý výbor, ani vy, pán predseda. Potrebujeme presnú odpoveď. Nič, ne, nechceme nič generické, bez údajov, bez nejakých presných referencií. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Myslím, že ste veľmi správne poukázali na naše očakávania. Chcel by som teda požiadať zástupcov komisie, aby láskovo odpovedali pánovi Korárovi. Ďakujem, vážený pán predseda a vážení poslanci, za to, že nadávate možnosť eh, predložiť odpoveď na túto otázku. Ospravedlňujeme sa za oneskorenie v poskytovaní písomnej odpovede. predchádzajúce aký tretieho piliera zahrania veľmi významný súbor právnych nástrojov v oblasti súdnej a trestnej spolupráce v trestných veciach a ich plnenie je kľúčové pre riadne fungovanie Európskeho priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Ehm, stratégia bezpečnosti 28. apríla 2015 sa to všetko počiarkuje. Všetky akty, ktoré sú právne platné a záväzné, sa preto musia plniť v členských štátoch. Komisia zaistila, že iba nástroje, ktoré naozaj sú v platnosti, sa musia dodržovať v druhej polovici roku 2014. Sme skontaktovali, respektíve vykonali e, zmapovanie všetkých e, krokov tejto oblasti a všetkých nástrojov, ktoré sa využívajú a tiež e, s cieľom preskúmať všetky právne dopady Minulý týždeň sme preskúmali e, správu predsedu výboru LIBE a tiež parlamentných e, 26 nástrojov. Po vypršaní e, prechodnej doby komisia sa chce naďalej venovať monitorovaniu plnenia tohto bývalého akých tretieho piliera. Komisia chce požiadať členské štáty, aby mm, formálne informovali o národných implementačných opatreniach vo veci viacerých rámcových rozhodnutí. Pôvodne bola lehota stanovená na 15. marca, ale po rokovania členskými štátmi sa táto lehota predlžila až do 15. mája. Prioritou komisie bolo uzavrieť tento zoznam úprav a poskytnúť členským štátom pomoc a poradenstvo. V tejto fáze môžeme povedať, že niektoré nástroje neboli v plnej miere transponované, ale členské štáty naďalej zasielajú informácie o národných eh, transpozičných opatreniach. Komisia považuje za potrebné plné transparovanie, aby sa završila existencia spoločného priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a aby bol tento priestor odolný voči hrozbám rozsiahly prehľad o aktuálnej situácii umožní komisii monitorovať riadne plnenie legislatívy v tejto oblasti. Táto téma je mimoriadne aktuálna, najmä po útokoch v Paríži a komisia chce zintenzívniť svoje úsilie a snahy monitorovať e, tento proces. Spolupráca a výmena informácií by sa mali zlepšiť a v tomto procese by sa mali využívať všetky pravomoci na základe zmluvy v prípade všetkých prípadov porušenia a v prípade potreby by sa mal spustiť e, aj proces konania vo veci porušenia prostredstvom rôznych e, komunikačných kanálov chceme poskytovať Európskom parlamentu pravidelné informácie a aj v tejto konkrétnej veci poskytneme ochotne podrobnejšie informácie, ak to bude želené pán Korao a ktorýkoľvek iní poslanci, ak vás to zaujíma, môžete sa vyjadriť, nech sa páči. Myslím si, že tá odpoveď je stále generická, stále všeobecná. Nachádzame sa v nejakom váku, či už ide o dátumy alebo zoznam. Komisia nám hovorí opäť, že čo vykonáva, ale ako, s kým spolupracuje, o aké štáty ide, ako vyzerajú časové lehoty. No už všetko je to také všeobecné, také vágne a to nie je akceptovateľné pre parlament e, táto všeobecná povaha ich odpovedí. Nie som spokojný. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán López Aguilar, veľmi stručne. Naozaj veľmi stručne viem, že čas eh, už vypršal a nemá význam nejako sa tomu podrobne venovať. Ja by som však bol veľmi nerád, keby to ostalo nepovšimnuté, pretože eh, rozhodne to relevantné je a stojí to aj za povšimnutie, že komisia, obrovský orgán, množstvo byrokratov, technokratov, eh, úradníkov, poradcov, rôznych stážistov, ale je to predovšetkým politický orgán, ktorý e, by sa mal zodpovedať Európskemu parlamentu a myslím, že je najvyšší čas, aby sme na to poukázali, že takéto praktiky neodpovedať alebo odpovedať e, e, nezmyselne bez nejakých relevantných argumentov je nepriateľné. E, my totiž ako Európsky parlament musíme vykonávať parlamentnú kontrolu a preto takéto vágne odpovede nebudeme akceptovať. Mali by sme na to veľmi jasne poukazovať. Ďakujeme, pán López Aguilar, ďakujeme aj vám, pán Koreo, za vašu otázku. Jeden z problémov, a to sa netýka vás osobne, vy tu len zastupujete Európsku komisiu, je, že je tu akýsi vzorec, v ktorom musíme zaplňať náš program výboru tým, že sa opätovne venujeme týmto otázkom. Nede tu o to, že na ne odpovedáte všeobecne. Vy máte právo na to odpovedať všeobecne a vyhybavo. Ale musíte byť takýto vyhybavý a všeobecný v stanovenom um, čase, v stanovenej lehote. Pardon, v stanovenej lehote. My totiž nemáme čas v našom programe. Opakovne, opakovane sem prichádzajú zastupcovia komisie a opakovane odpovedajú veľmi všeobecne na otázky, na ktoré sme chceli mať presnú odpoveď. Ako povedal pán López Aguilar, máte dostatočne vybavenie, dostatočné zdroje na to, aby ste na tieto otázky odpovedali dostatočne podrobne. Otázka pani Head napríklad. Vieme, že komisia má dostatočné kompetencie a aj znalosti, aby na túto odpoveď relevantne odpovedala. Očakávame, že dostaneme oficiálnu odpoveď pod predsedu komisie a dvoch ďalších komisárov, prečo sa tieto lehoty nedodržiavajú a prečo musíme organizovať e, toľko rozpráv na tieto témy opakovane. Naozaj sme už dosiahli vrchol v tomto procese. Ja by som bol nerad, keby sme naďalej museli opakovať tie isté otázky, aby poslanci sa museli e, opakovane tým istým témam venovať, iba preto, že komisia neodpovedala včas na položné otázky. Ďakujem všetkým poslancom, ktorí eh, ostali aj eh, na prebratie týchto dvoch posledných bodov na programe a ďakujem aj komisii. Eh, sorry, any other business? Prepašte, má ešte niekto podrôzne? rôzne? Nie.